So good afternoon everybody. Kolik. Dobré popoludne všetkým prajem ctení kolegovia a kolegyne. Musíme začať, pretože máme veľmi nabitý program a takže príjmeme na začiatku náš dnešný program. Sťahujeme bod číslo 5 a teda 5 a 6 sa vymenia, ak teda nenamietate tak takýto navrhovaný program, ak nemáte prípomienky, môže byť prijatý v poriadku. A pokiaľ ide o druhý, druhú záležitosť, tak to sú, alebo druhý bod, to sú oznámenia predsedu, tak som skutočne rád, že môžem privítať poslancov nemeckého parlamentu z výboru pre životné prostredie, ktoré pozval Matias Grote. Sú už naši hostia medzi nami? Ešte nie. Takže tomu ešte tak nie je. Takže to budem musieť ešte asi zopakovať. On Tuesday, 4th November uh, 2014, from 17 to 19.30. Od 17. do 19. bude STOA organizovať podujatie, kde sa budeme venovať výsledkom medzivládneho panelu o klimatických zmenách. To je piata vyhodnocovacia správa. Bude tam doktor Pašauri, ktorý bude mať kľúčový príhovor. Musia to však e, odsúhlasiť všetky vlády, ktoré sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí v Kodani. Táto udalosť je veľmi dôležitá predovšetkým pre tých, ktorí sú e, ktorí sú členmi delegácie COP v Lime, Peru, ale takisto sú pozvaní aj všetci ostatní poslanci na toto podujatie. A ešte ďalšia informácia. Budeme mať podporný nástroj, ktorý bude k dispozícii na predkladanie pozmenujúcich návrhov, ktoré budete chcieť predkladať k správe pána Nikolsona ohľadne nových potravín Riaditeľstvo pre legislatívne záležitosti otvorilo vlastne tento nový túl, môžete ho pripomienkovať a má vám to pomôcť na to, aby sa rýchlo, dala urobiť rýchla lingvistická kontrola týchto návrhov. Bude to prepojené zároveň, bude aj e-mail, respektíve tento e-mail už bol zaslaný všetkým poslancom zo strany sekretariátu nášho výboru. Pokiaľ ide o tlmočenie, tak tlmočenie máme k dispozícii dnes v 20, 21 jazykoch Estončina a malčtina však nie sú k dispozícii a elektronickú formu všetkých programov na dnešné zasadnutie máte k dispozícii prostredníctvom elektronickej aplikácie a sa to zasadnutie bude aj vysielať na internete. Zdá sa, že už môžem teraz privítať našich ctených hostí. Sú to členovia Výboru pre životné prostredie nemeckého parlamentu, takže srdečne vás vítame a dúfam, že sa budete s nami cítiť dobre. So, uh, from... A posledná vec z bodu oznámení predsedajúceho, to sa týka koordinátorov, e, odporúčanie koordinátorov 25. septembra ste dostali elektronicky už k dispozícii, tak ak nie sú žiadne pripomienky, tak tieto môžeme považovať za schválené a je tomu aj tak. Takže teraz pokiaľ ide o bod číslo 3, respektíve bod číslo 4 nášho programu. To je veľmi dôležitá dôležitý bod. Istotne si pamätáte, že pokiaľ ide o implementáciu nariadenia 528 2012 ohľadne biocídnych výrobkov v súvislosti s delegovanými aktmi, bolo tu ustanovenie článku 5, ktoré obsahuje záväzok v tom smysle, že komisia musí do decembra roku 2013 prijať delegovaný akt, ktorý bude špecifikovať vedecké kritéria ohľadne určenia endokrinných, vlast, endokrinných rušivých vlastností týchto biocídnych prvkov a napriek tejto spomenutej lehoty komisia ešte neprijala tento delegovaný akt a nakoľko ide o záležitosť, ktorá si vyžiadala veľkú diskusiu, nie len na úrovni parlamentu, ale aj na úrovni členských štátov a komisí, tak sme sa rozhodli, že komisia musí byť prizvaná, aby vysvetlila, prečo nedodržala tento závisok a takisto aby zodpovedala všetky otázky, ktoré vzídu z diskusie zo strany poslancov. Možno by bolo dobre dať teraz slovo hneď pánovi Björnhensenovi, ktorý je e, šéfom oddelenia, e, ktoré sa tomuto venuje na Európskej komisii, aby nám povedal, prečo tieto dôležité otázky neboli ešte doriešené. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Pozdravujem aj návštevníkov z Bundestagu, aj všetkých, ktorí sú v miestnosti. Ďakujem pekne za to, že ste nám poskytli túto príležitosť vysvetliť eh, to, všetky tie udalosti, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu na komisii, aby sme vykonali dopadovú, aby sme vykonali štúdiu posúdenia vplyvu o rozvoji vedeckých kritérií a ich implementácií. A namiesto toho, aby sme e, sa radšej držali toho dátumu, ktorý ste teraz práve spomenuli, pokiaľ ide o naredenie o týchto produktoch. E, kľúčom, kľúčovou udalosťou bolo to, čo sa udialo v lete a to prakticky e, Začalo sa to ešte v škandinávskom lete až po južné eh, po juž, juh Európy, ktorí majú leto až do eh, augusta a septembra. a Začalo sa to v júni, v júli. A v podstate my sme chceli eh, mať za cieľ pripraviť vedecky odôvodnené kritéria s tým, aby sme tieto kritéria potom mohli implementovať a posúdiť ich nevyhnutnosť, ich implementácie v jednotlivých eh, častiach legislatívy. Nož a v tých mesiacoch, ktoré som pred chvíľkou spomínal, došlo k dvom udalostiam. Jedna vec bola, že že tu bolo oznámenie komisie cez eh, rôzne kanály, že dopad tých kritérií, ktoré sme chceli implementovať na dostupnosť chemických látok na európskom trhu a tým pádom aj dôsledky tak, uplatňovania takýchto kritérií, že by to bolo veľmi dô, významné z ekonomického hľadiska a tiež dôležité z hľadiska našich, nových, našich obchodných partnerov. Nož, Čiže aby nám okrem toho priemysel nám vysvetlil, že to, čo, o čo sme sa snažili, že to bude mať významný dopad a dôsledky. Zároveň začala aj prebiehať vedecká diskusia presne v tých istých mesiacoch. To v podstate môžeme najlepšie ilustrovať na úvodníku, ktorý bol publikovaný v niekoľkých vedeckých eh, časopisoch eh, pred Eh, šéf-redaktorom šéf mi neviem, 18 alebo 19 vedeckých časopisov, ktorí uviedli, že práca komisie vonkoncom nebola postavená na vedeckých výsledkoch, ale že to v zásade bol iba nejaký podvod. No a v podstate to vychádzalo z dvoch, eh, z dvoch um, informácií, ktoré sme obdržali od viacerých vedcov, aj, aj z, tak my sme teda mali pocit, že musíme preskúmať opäť ten prístup, ktorý sme teraz prijali za svoj, čiže dá posúdiť najprv tie svedecké kritériá a potom urobiť eh, také konkrétnejšie vyhodnotenie voči každému jednému zákonu z hľadiska implementácie týchto kritérií. No, že kým sme robili toto opätovné preskúmanie, bolo jasné, že čo teda bude v 7. environmentálnom akčnom programe, o ktorom sa diskutovalo medzi parlamentom a radou. A v tých mesiacoch v tom 7. akčnom programe to sa to sa všetko prečítalo, to všetko prečítali dôklady jednotlivé strany a v rámci toho bol za cieľ EÚ ako celok uvedený vyvinúť e, harmonizované kritériá, ktoré budú postavené na vedeckých poznatkoch a boli tam ešte niektoré viaceré ďalšie aktivity. A preto my sme na, na komisii mali taký pocit, že kvôli tomu, že tu boli informácie o tom, aký to bude mať silný dopad na priemysel a konkrétne niektoré sektory priemyslu. E, už aj, aj kvôli tej vedeckej diskusii, ktorá v týchto mesiacoch e, sa spustila, plus ten jasný, jasné politické posolstvo, ktoré prichádzalo z parlamentu a z rady, že mali by sme mať harmonizované kritéria. My sme si mysleli, že najlepším prístupom by potom bolo rozvinúť alebo pripraviť štúdiu posúdenia vplyvu pre týchto harmonizovaných kritérií a ich implementácia vo všetky, v celej legislatíve. Takže to sú tie tri faktory, pán predseda, ktoré nás viedli k tomu, že sme zmenili vedecké kritéria a ich implementácia v jednotlivých e, častiach legislatívy, aby sme pripravili vedecké kritéria a posúdili ich dopad v celej legislatíve. Nuž, a pripravili sme preto veľmi detailnú cestovnú mapu, ktorá bola publikovaná asi pred 6 mesiacmi. Takže to, toto je asi tá stratégia, ktorú dúfame, že sa nám podarí teda dosiahnuť a dúfam, že som teda dostatočne vysvetlil situáciu a že prečo sme nesplnili určité termíny, ale samozrejme, že ja som ochotný ďalej odpovedať na vaše otázky, ak nejaké by ste mali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo kolegovi, pánovi Stylesovi. Ďakujem pekne, ctení kolegovia a kolegyne, ďakujem pekne predstaviteľovi komisie za jeho odpoveď. Chcel by som povedať, že tu ide o otázku, ktorá už trvá veľmi dlho a má to aj svoj taký predpríbeh. Posledný, netýka sa to iba vlastne posledného legislatívneho obdobia, dokonca ešte aj pred toho obdobia predtým. To znamená, máme tu tieto endokrínne negatívne e, efekty týchto látok, ktoré sa týka predovšetkým skupín osôb, ktoré trpia na diabetes alebo iné ochorenia. Preto vlastne máme spoločnú stratégiu už od roku 1999, ale treba povedať, že táto nebola nikdy konkrétne zapracovaná do právnych aktov členských štátov. Takže mali sme tu vtedy rozpravy ohľadne pesticídov, teda nie poslednom legislatívnom období, ale predtým mali sme tu správu pani Hiltrud Braje a ja som bol na tom nepriamo zúčastnený, pretože tú druhú časť som kontroloval ako spravodajca. Malo to iba doplniť to, čo ona pripravila. Vtedy ako parlament sme vzniesli námietku proti týmto cut-off kritériám, ktoré vlastne považoval aj priemysel, teda priemyselné odvetvia za veľmi rušivé a proti ktorým oni sniesli tú námietku. A počas týchto prác na správe pani Brajerovej sme požadovali celkom jednoznačné kritéria a počas rokovaní s komisiou a s radou sme najprv stanovali 18 mesiacov ako lehotu pre komisiu na to, aby táto predložila konkrétne kritérie a potom sme nakoniec to prerobili na 4 roky až. A to sa opakovalo počas posledného obdobia. Mali sme tu správu pani Klasovej, tá bola prijatá roku 2012 a tam sa opätovne očakávalo od, od komisie, aby predložila kritéria. Takže toto nie je nič, čo by teraz tu padlo z čista jasná z modrého neba, Mali tu rozhovory s radou, aj s komisiou a my sme sformulovali celkom jednoznačné požiadavky. A komisia pôvodne, a bolo to vlastne už spomenuté v reakcii vtedajšieho predstaviteľa komisie, ktorý sa tu súčasnil, že práca na tých kritériách bola započatá už v roku 2010. A vtedy ako parlament sme sa tomu priebežne venovali v roku 2013 sme mali uznesenie, ktoré bolo prijaté, kde sa hovorilo o týchto látkach, ktoré negatívne vplývali na organizmus, títo endokrinné disruptory. Mali sme tu takisto vedecký prískum prijatý, teda sme požadovali taký vedecký prístup zo strany komisie, pokiaľ ide o tento problém. Najprv musíme predsa poznať tie vedecké kritéria. To je kurz, ktorý zastával parlament. V júni roku 2013, kolegovia a kolegyne, po 2,5 roku práce, generálne riaditeľstvo Envy potom v spolupráci s ostatnými predložilo návrh takýchto kritérií v rámci tej lehoty, ktorá bola stanovená tých, 4, tých štyroch rokov ale potom začala do toho sa vmiešavať, sa začala vmiešavať priemysel samotný. Máme tu v dispozícii aj film, ktorý bol vtedy natočený. Takže po konzultácii 7. júna roku 2013 sa udialo nasledovné. Firma Bayer zaslala e-mail zástupcovi generálneho riaditeľa, ktorý je zodpovedný za tie, vypracovanie týchto kritérií a bola tu požadovaná štúdia týkajúca sa konkrétnych dopadových štúdií. A potom neskôr 55 vedcov napísalo spoločný list na komisiu a tam sa uvádzalo, že jednoducho to, čo sa predložilo, jednoducho nie je v súlade s platnými vedeckými poznatkami v tom čase. Takže potom, čo sa toto všetko začalo, a táto štúdia by pravdepodobne bola, prišla aj na čas, aby to vyšlo v ústretí požiadavke parlamentu, tak tu potom e, sa nariadila ešte dopadová štúdia zo strany komisie a potom v roku 2013 v auguste zasa odborníci, vedci povedali, ktorí sa teda intenzívne s týmito otázkami zaoberajú a skutočne sú to špičkoví vedci v tejto oblasti, že tá výpoveď 56 vedcov, ktorá táto výpoveď ich z minulosti jednoducho už nebola aktuálna a že to skôr bola dezinformácia. A potom v oktobri roku 2013 tu zase bolo zasadnutie u Elena Glovera a tam týchto 56 odborníkov, špičkových odborníkov sa znovu, si znovu sadlo za jeden stôl a ukázalo sa, že títo, títo odborníci nepredložili konkrétne argumenty. Takže moja požiadavka na stranu komisie. Myslíte si, že zasahovanie Bayer, firmy Bayer a týchto vedcov zašlo príliš ďaleko a že to jednoducho bolo kľúčové na to, že komisia jednoducho nepredložila finálne, finálne kritéria, ktoré sa od nej požadovali. A môže takisto potvrdiť, že tie pripomienky alebo výhrady, ktoré títo veci predložili, že neboli jednoducho trefné. A potom na stretnutí u pani Gloverovej, že to tam takto aj potom odznelo. A potom ešte dve malé pripomienky. Verejné vypočutie pokiaľ ide o tieto kritéria, máme tu 7. akčný program, máme tu aj cestovnú mapu, ktorý vlastne uviedol aj predstaviteľ komisie a tam je celkom jasne uvedené, že oba dokumenty majú za cieľ implementovať horizontálny prístup. A horizontálny prístup to znamená, že sa zohľadnia náklady, ale takisto aj výhody, ktoré vlastne toto zo sebou prináša a teda každé jedno z týchto riešenia 6. decembra roku 2013 potom sa spustilo vypočúvanie, pokiaľ ide o stanovenie týchto kritérií a zistilo sa, že toto vypočúvanie sa týkalo iba pesticidov a biocidov a nebolo to horizontálne. A my vieme, že endokrinné negatívne látky sú dôležité aj pre vodu, môže to viesť aj k negatívnym účinkom pri kozmetických prípravkoch. Takže skôr sa berie do úvahy sociohospodársky dopad a nezvýrazňuje sa tu nezvýrazňujú sa tu výhody jednotlivých postupov. A ja si myslím, že to je v protiklade so siedmým plánom, ktorý tu máme. Takže moja otázka pre komisiu. Môžete sa postarať o to, že skutočne sa vyberie horizontálny prístup a že výhody jednotlivých kritérií sa zvážia. A na záver ešte jedna otázka. Kedy komisia zamýšľa k tejto otázke predložiť delegovaný právny akt, pretože myslím, že už by bolo na čase. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegovi Matiasovi Grotovi. Ďakujem veľmi pekne. Môj kolega už povedal veľa z toho, čo som chcel ja povedať. Tejto problematike sme sa venovali už od roku 2008 v rámci rokovaní, pokiaľ ide o pesticídy a tam sme jasne objasnili, pokiaľ ide o kritériá, že potrebujeme mať niečo konkrétne v ruke a lehota bola v roku 2013, to znamená, bol, bolo tu 5 rokov, mali sme čas 5 rokov a na, ešte aj v rámci rokovaní o smernici o biocídoch sme sa venovali tejto problematike, takže ten dojem, ktorý máme my, je, že na základe tlaku lobby, jednej veľmi silnej, teda tejto lobby, sa to celé posunulo dozadu, to je náš dojem a možno by ste to, pán kolega, mohli nejako objasniť, ale toto je ten dojem, ktorý tu máme my. Táto téma je pre parlament veľmi dôležitá My sme v tejto oblasti boli prostredníctvom viacerých správ aktívni a zatiaľ nemáme zo strany komisie ešte nič konkrétne v rukách. Ešte stále čakáme, takže budeme sa musieť dohodnúť, že do akej miery a ako dlho to ešte budeme tolerovať, alebo či parlament na tomto mieste môže byť aktívny v tom zmysle, aby sme podporili niektoré záležitosti, ktoré tu jednoducho sú E, ktoré boli začaté ne, proti k tomu, čo robí komisia. Ja som jednoducho šokovaný, že toľkoto času už uplynulo a my ešte stále čakáme, hoci parlament túto tému vo výbore má ako prioritnú tému. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegovi Gerbengimu. Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo tu už povedali e, kolegovia, pán Gros, a, ale mám predsa len otázku a takisto aj poznámku. Začneme tou poznámkou. Ten návrh a tie návrhy, ako všetci vieme, boli hotové a pripravené, aby šli von z komisie e, o, z DG Envy a bolo to politické rozhodnutie, ktoré zabránilo ich zverejneniu. Takže to bolo politické rozhodnutie a e, pán predseda zvolený pred niekoľkými týždňami zdôraznil, že Európska komisia je politický orgán a povedal, že komisári sú politikmi, tak to, e, a to preto všetko m, mm, považujem za zvláštne že o tom e, diskutujeme s úradníkmi komisie. Myslím si, že by sme to o tom v budúcnosti mali e, hovoriť e, s komisármi, lebo oni sú politicky zodpovední za tieto veci. A keďže ani DG Environment, ani komisár to nebol, tá osoba zodpovedná, ale generálny tajomník, tak si myslím, že by sme mali mať túto politickú debatu s predsedom Barozom a s, s pánom predsedom Junckerom v nadchádzajúcich týždňoch. To je len taká poznámka k budúcnosti tejto, e, tohto výboru a k tomu, ako by v budúcnosti sa malo pracovať. Mali by sme to teda predebatovať ako politici. A otázka, ktorú mám, je táto. Ide tu v prvom rade o, e, o e, vedecké kritériá a zástupca komisie povedal, že Niektorí vedci pochádzovali o vedeckom základe tých návrhov predložených, eh, ak je eh, teda táto analýza eh, správna, ktorú som si vypočul, tak tie argumenty ale neboli nakoniec tak silné. Takže vedecké kritéria a, a, a hospodársk, ten hospodársky dopad v tomto prípade nebol tak dôležitý, lebo sa hlavne diskutovalo o, o tej vedeckej stránke. A v takom prípade sa pýtam, prečo sa to odkladalo z hľadiska posúdenia e, vplyvu. Pretože e, išlo hlavne o to, že sa predpokladalo, že tá vedecká stránka bude dostatočne jasná. Takže komisia by možno mohla odpovedať aj na túto otázku. Ďakujem. Grazie, adesso la parola. Ďakujem a dávam slovo kolegyne Ochen. Ďakujem. E, absolútne súhlasím s tým, čo sa povedalo a teraz skutočne musíme absolvovať politickú rozpravu. To rozhodnutie je proti tomu, na čom sme sa my tu dohodli a v podstate to odsúva bokom to, na čom sme sa tu dohodli a čo sme tu robili. Máme tu aj vedecké doklady, štúdie napríklad vykonané minulý rok v Dánsku a aj tento rok nikto to, e, tieto, proti týmto štúdiám e, nevznesol námietky v tom zmysle, že skutočne tie dôsledky pre e, ešte nenarodené deti sú v tomto prípade veľmi závažné, takisto ako aj dôsledky na, na plodnosť. S tým teda treba niečo robiť. Mali by sme podporiť aj Švédsko v tom, že e, vlastne zažalovalo e, porušenie legislatívy v tomto prípade e, zo strany komisie to, že sa skutočne že nerobila, čo mala robiť. Je jasné, že priemysel lobuje a stiažuje sa, že nemôže modernizovať svoju výrobu a podobne, ale ono im je v podstate úplne jedno, čo sa deje s nenarodenými deťmi. Myslím si, že s tým skutočne niečo musíme urobiť. Tento výbor by mal podporiť Švédsko a trvať na tom, aby sa niečo robilo a aby nás prosto takto neblokovali znova a znova. Ďakujem Myslím, že sa už nikto ďalší nehlási a preto dám slovo opäť komisii, aby nám odpovedala. Ďakujem, pán predseda. Takže ďakujem vo všetkých jazykoch, e, e, ktorých rečníci sa ozvali za tieto e, otázky a ja sa pokúsim maximálne vynasnažiť, aby som to ďalej prehlbila a odpovedal na otázky, ktoré ste vzniesli. Začnem možno tou otázkou, ktorá je pre mňa taká najjednoduchšia. Majte prosím so mnou strpenie. Tie dva také základné problémy, dve základné otázky rozhodujúce. Ja môžem určite potvrdiť, že a e, to veľké množstvo oznámení e, od priemyslu, e, vrátanie toho, čo sa stalo v lete 2013, bol jedným z tých rozhodujúcich faktorov, aby sa komisia rozhodla vykonova, vykonať vyhodnotenie vedeckých kritérií a ich implementácie a naprieč rôznymi vrstvami legislatívy ten e-mail, o ktorom sa hovorilo, bol jedným z takých mnohých oznámení komisie, ale určite prispel k tomu, aby sme my a komisia sa rozhodli, že, bol, že je určite potrebné um, zaoberať sa opodstatnením tých vyhlásení, s ktorými priemysel prišiel. No a potom tu bola ďalšia rozhodujúca otázka, a to je tých 56 e, vedcov alebo editorov, redaktorov e, pomerne veľkého počtu medzinárodných vedeckých časopisov. A môžem potvrdiť aj to, že e, vďaka stretnutiu s predsedom a vedeckým poradc, s vedeckou poradkyňou Anne Glover sme nakoniec boli schopní prísť k záveru, že tie otázky, na ktoré veci poukazovali, boli a sú e, vedeckému svetu veľmi dobre známe, kde panuje teda určitá vedecká istota a v podstate e, nemajú, nie sú relevantné vzhľadom na kritéria ako také. No a na našu obranu v komisii by som mal povedať aj to, že e, títo vážení vedci, medzinárodné vedecké časopisy zabudli často vo svojich úvodníkoch na odkazy na prácu e, alebo na práce, o ktorých e, sa komisia tiež domnievala, že nebola dostatočne vedecká. Takže Takže bolo napokon e, ťažké e, zistiť, s čím tie veci sú nespokojní, až kým sa N. globe nepodarilo napokon nakoniec tú situáciu rozriešiť. Veľa editorov, veľa redaktorov medzinárodných e, časopisov podpísalo úvodníky s veľmi ostrou kritikou vedeckej práce vykonanej komisiou a to je prekvapujúce a navyše sa pod to podpísali aj mnoho ďalší medzinárodne uznávaní veci, a to e, skutočne e, primelo komisiu, aby sa rozhodla, že je skutočne potrebné vyhodnotiť e, opodstatne takých tvrdení. Ale ako som povedal, vďaka práci pani Anne Glover vďaka e, tomu, že sa jej podarilo e, vlastne priviesť vedcov na e, spoločnú pôdu počas jednodenného stretnutia. Vďaka tomu všetkému sa podarilo vyriešiť tieto otázky vedeckej neistoty a povedať si jasne, že skutočne sú tam otázky, ktoré my poznáme veľmi dobre. Od roku 1999 už existuje aj stratégia na objasnenie týchto vedeckých neistôt. Ehm, posúdenie vplyvu, cestovná mapa a nedávno e, zverejnené výsledky verejného vypočutia. To všetko vám ukazuje, napríklad e, v tej cestovnej mape vidíte jasne, že našim zámerom je posúdiť e, prínosy aj náklady a máme v úmysle vyhodnotiť dôsledky horizontálnych kritérií, v celej legislatíve a najmä e, v tých šiestich legislatívnych aktoch, e, kde sa explicitne hovorí o endokrinných disruptoroch a poruchách. Takže to máme určite v úmysle urobiť. A pokiaľ ide o otázky vo verejných vypočutiach, e, tam skutočne prebehla veľká debata, či by sme mali robiť verejné široko pojaté verejné vypočutia s mnohými otázkami, alebo len úzko zamerané vypočutia zamerané na kľúčové otázky a kľúčové oblasti. A napokon sme sa rozhodli, že ten druhý spôsob pre nás bude e, výhodnejší a takisto aj z hľadiska časovej náročnosti na zodpovedanie otázok to bude lepšie. Takže my sme sa skutočne e, rozhodli vyhodnotiť aj v rámci posúdenia dôsledku e, tie prínosy, hoci to neznamená, že nebudeme vôbec posudzovať aj horizontálnu povahu týchto kritérií. A potom ešte jedna otázka, ktorá umožňuje trocha relativizovať toto všetko. Dúfam, e, ale že to, čo som povedal, skutočne e, to relativizuje. My máme dva prúdy takých tvrdení, významných e, dôsledkov a významných vedeckých neistôt a my ako e, komisia, ako pracovníci verejnej služby sme sa e, cítili povinní skutočne posúdiť opodstatnenie týchto, týchto tvrdení a medzi tým sa vyriešila tá vedecká stránka a stále zostáva E, ešte posúdenie e, dopadu na priemysel, ale to je predmetom posúdenia vplyvu, e, na ktorom pracujeme. Takže prečo robíme posúdenie vplyvu vedeckých kritérií? Opäť vás odkážem na cestovnú mapu. Tam uvidíte rôzne možnosti súvisiace s vedeckými kritériami sú tam dve možnosti, ktoré súvisia s týmito kritériami. To znamená zahrnutie alebo nie kategórií. To bola e, súčasť správy z vlastnej iniciatívy parlamentu z minulého roka, kde sa to tvrdilo. My chceme teda e, v tom posúdení vplyvu takisto hodnotiť, či tie kategórie tam majú byť alebo nie. A potom ďalší prvok, a to sa stáva už pomerne technickou témou teraz a to je otázka potentnosti. To znamená, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín v Taliansku napríklad jasne povedala, že zahrnutie e, potentnosti do kritérií je politický, e, politická voľba. A my teraz hodnotíme, či by to skutočne malo alebo nemalo byť zahrnuté do kritérií. Takže tu sú E, tie možnosti e, v cestovnej mape, ktoré súvisia s e, týmito kritériami a to budeme hodnotiť. Myslím si, že tie ďalšie vyhlásenia zatiaľ komentovať nebudem a dávam zasa priestor pre prípadne ďalšie otázky. Ďakujem vám. Ďakujem. Takže môžeme prejsť na ďalší bod programu, ale ešte predtým dovolte, aby som pozdravil zástupcov e, zástupkyne e, Zväzu podnikateľiek Strevíza a sú tu dnes prítomné, aby si vypočuli rokovanie tohto výboru a my sme prehodili poradie bodov rokovania Takže e, možnosť členských štátov obmedziť alebo úplne zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území. Ako už som povedal, toto je návrh, ktorá už je na našich stoloch skutočne veľmi dlho. Eh, eh, v roku 2010 eh, komisia prišla so svojím návrhom a parlament v júli 2011 v prvom čítaní schválil svoje stanovisko. Ráda 12. júna 2014 dosiahla aj dohodu na politickej rovine a to bolo takisto oznamené na prvom zasadnutí po lete v Štrasburgu. Takže teraz už môžeme pokročiť v našej diskusii pokiaľ ide o negociačný mandát. Teraz dám teda hneď slovo e, spravodajkyni e, pani Frederik Ries, aby sa vyjadrila. Prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président. Je suis là, je vois vous me chercher. <laughs> oui, oui, je vous rassure, je suis là, même si effectivement... Predseda, som tu. Euh, ja viem, že sme presunuli um, program vymenili sme body programu. Dúfam, že to bude v poriadku. Ja potrebujem hovoriť asi 6-7 minút. Ehm, tento materiál už e, je tu na stole dlho, preto musíme tomuto venovať príslušný čas aj v tomto výbore a rešpektovať postup, iste. Ale práve ide o ten blok, ktorý sme tu mali vlastne od začiatku, od septembra, keď sme hovorili o tom, že ten európsky systém e, v prípade GMO nedostatočne funguje a že musíme nájsť možno inú metódu, musíme nájsť e, niečo, čo bude naozaj právne, právne to ustojí aj na úrovni členských štátov, dostatočne silné, ani Jean-Claude Juncker nebol proti tomu ani v júli, ani počas eh, jeho vypočutí s politickými skupinami alebo v politických skupinách, keď bol, keď sa hovorilo o tom, že je tu eh, túžba po reforme um, legislatívneho procesu. A možno si pamätáte, že aj on napokon dospel k rovnakému záveru a povedal, že je potrebné zabezpečiť väčšiu flexibilitu pre členské štáty, najmä tie členské štáty, ktoré nejakým spôsobom chcú zabezpečiť lepšiu právnu bezpečnosť. No a to je tiež dôvod, prečo my chceme eh, odôvodniť tento cieľ do roku, z roku 2011. Čiže cieľom je, aby sme túto smernicu mohli potom eh, spoločne s parlamentom eh, vzdielali v podstate v júli 2011 sme hlasovali a 546 hlasov za, to je viac ako jasné posolstvo či odkaz a zároveň to aj odráža e, úroveň ambície toho mandátu, ktorý som obdržala ja ako spravodajkyňa, ale je tu takisto aj vôľa rady, ktorá sa tak takisto vyjadrila svoj názor v stanovisku prijatom v júli a ja nebudem hovoriť o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch. Chcela by som povedať len toľko, že sú tu také 3-4 hlavné body, ktorých ja si myslím, že pozícia rady e, by mala byť trošku zlepšená. Takže ja by som sa chcela vrátiť späť k tej prvej fáze nový postup pre opt-out. O čo vlastne ide? Ide o to, že podľa verzie rady počas fáze schvalovania GMO e, semien, tie členské štáty, ktoré by chceli, budú mať povinnosť e, prejsť e, fázou číslo 1 a ísť prosím, cez komisiu, aby sa reagovalo na požiadavku, komis, požiadavku príslušnej spoločnosti. A v tomto prípade potom daný členský štát môže prejsť do fáze 2, teda tej fáze zákazu, k čomu sú vypracovaný, je vypracovaný otvorený zoznam kritérií. A táto fáza a zároveň aj tieto kritéria prakticky tvorili hlavnú časť diskusie počas prvého čítania ja aj niektorí iní mali sme pochybnosti z hľadiska toho, ako by tento nový mechanizmus mohol fungovať. Obdržali sme aj vysvetlenia od komisie. A teraz už vieme a komisia tiež vie, že tieto postupy prakticky nikdy neboli testované. Hovoríme o tom už dlho, ale, ale toto to je nová vec a je dosť taká horúca téma, čiže musíme zabezpečiť skutočne právnu istotu aj pre členské štáty a členské štáty, keď budú musia takisto o, osúhlasiť takúto požiadavku a preto aj som predložila pozmeňujúci návrh číslo 22, že musíme veci zjednodušiť a to odôvodnenie musí byť na dostatočne odôvodnených kritériách a dôvodoch. Takisto aj z dôvodov transparentnosti mali by sme predlžiť aj termín, ktoré sme pridelili členským štátom. Ja by som bola skôr za 60 dní namiesto 30 dní, ktoré sú v texte i keď ja nejako na tom až tak veľmi netrvám, počúval som iných kolegov, ktorí sa vyjadrili, že bolo, aj na rade nám to vysvetlili, aké boli presné argumenty z hľadiska tých lehôd, takže som ochotná rešpektovať to. Uh, E, tých, tieto názory. Takisto potom po druhej, keď sa vrátim späť teda k tej fáze 2, čiže len keď ste aktivovali fázu číslo 1, vtedy vlastne sa problém v fáze 2 stáva takým marginálnym a to vlastne bolo aj hlavné jadro našej diskusie, pretože my sme chceli vlastne v rámci tejto smernice dať členským štátom viac flexibility, väčší manevrovací priestor. A tam je môj pozmenujúci návrh číslo 24, ktorý eliminuje práve túto podmienku a ponúka naozaj skutočnú druhú možnosť voľby členským štátom Čiže aby mohli mať eh, dve karty v ruke, ktoré budú mať rovnakú hodnotu. A tento návrh eh, vlastne bol inšpirovaný priamo návrhom, ktorý bol predložený danským predsedníctvom v roku 2012. Takže ja som možno by sa chcela komisie spýtať, pretože vy sami ste hovorili často, že Veľmi dôležité je, aby sa veci, e, ktoré sú v dispozícii členským štátom, nejakým spôsobom rozšírili, zosúladili. Nemyslíte si, že vlastne v, v rámci môjho návrhu nie sme viac v súlade s vašim pôvodným návrhom z roku 2010 a nie s tým, čo je v návrhu rady teraz momentálne a ďalej, to sa týka zase ale skôr fázy 2, pretože keď si prečítame text rady, dostávame, alebo máme taký dojem, že hlavný to, čo bolo pre nás podstatné, to sa zrazu javí akoby marginálne. Členské štáty, e, pretože keď už je tu vlastne niečo, čo je schválené, tak je tu ako keby nový postup. Tu v oceku 5 e, je, je potom určitá možnosť kompenzácie, ak vznikajú nejaké nové okolnosti, a to sa dosť aj vzdialuje od tejto myšlienky pôvodnej právnej istoty. Pred môj pozmeňujúci návrh e, ide o to, alebo má taký cieľ, aby sme vytvorili opätovne pevnú pôdu a jasný postup. Ja som tu obdržala aj jasný mandát už v minulom parlamente, pretože aj väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré som navrhla, boli prijaté absolútnou väčšinou. Čiže nie je to prekvapením, že opätovne nastolujem tento, tu, tieto otázky v pozmeňujúcom návrhu číslo 24. A je to v podstate veľmi podobné tomu, na čom pracovala Corinne Lapáž ešte v roku 2011. A konkrétne ja som ešte aj ponechala ten, ten, tú komplementárnu povahu jednotlivých kritérií, ktoré by členské štáty mohli využiť. A to vlastne odôvodňuje aj zmenu právneho základu e, čo je vlastne v mojom pozmeňujúcom návrhu a viem, že to bolo jeden z bodov sú nedohody v prvom čítaní s komisiou. Ďalej, Viem, že je tu prebieha ešte otvorená diskusia, ale viem, že je tu, je tu eh, management rizik, čiže tu je akoby oddelenie úloh. EFSA je teda ten, ktorý to posudzuje a členské štáty majú tvoriť úlohu manažerov rizika. Čiže to je ako keby oddelenie týchto dvoch úloh od seba. A ďalší pozvoňujúci návrh, ktorý som spomínala ešte v septembri, ktorý sa týka e, spoluexistencie, čo je veľmi dôležité medzi, pre konzistenciu e, e plodín, ktoré obsahujú GMO a ktoré neobsahujú GMO. To bolo veľká, veľká diskusia o tom, pretože tu platí ten princíp, že platí ten, kto znečistuje. A sme pripravili to aj pozvoňujúci návrh číslo 37 a potom sú 30 až 32, to sú um, otázky, ktoré súvisia s plánovaním produkcie. Myslím si, že som sa vyjadrila jasne, teraz vypočujeme si aj kolegov a pre nás teda ten, eh, tá hlavná úloha je, pretože vieme už, v čom sa zhodneme, v čom sa nezhodneme. A budeme sa musieť snažiť na prvom trialógu prekonať tieto rozdiely a pripraviť e, taký návrh, ktorý bude čo najstabilnejší e, a najjasnejší a snad sa nám podarí do, dosiahnuť kompromis. Ďakujem, teraz má slovo pán kolega Kost, kolegyňa Kostinger. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne aj pani Rísovej za jej návrh aj odporúčania. Myslím si, že my sme už aj na poslednej rozprave tu vo výbore sme si uvedomili, že to je naozaj dôležitá a a horúca téma a naozaj na to má každý svoj vlastný názor. A teraz sú tu tie návrhy spravodajkyne. Ja tiež vítam aj to, že pani Rízová navrhuje, aby členské štáty naozaj e, mohli prijať aj svoje vlastné opatrenia, ak by chceli zabrániť výskytu e, GMO na ich území a aby to neprešlo aj zo susedných e, štátov na ich území a myslím si, že by to takto aj v texte malo zotrvať. E, takisto tá oznamovacia povinnosť dielam spravodajkyne. So Ďalej, pokiaľ ide o tie usmernenia, a ich overenia, overenie sladiska e, životného prostredia, tu tiež podporujem to, čo viedla spravodajkyňa, že by sme tam mali ponechať tie usmernenia z roku 2010 a myslím si, že e, to všetko bolo v poriadku. E, a tieto, túto oblast teda trošku priostrieť. A potom, pokiaľ ide o vyhodnotenie rizik, tak samotné posúdenie rizika na, na človeka a prostredie. S tým necelkom súhlasím s tou novou formuláciou. Tu by som chcela pripomenúť, že e, máme takúto diskusiu aj v členských štátoch, ktoré e, sa by chceli mať e, svoju vlastnú právo zakázať pestovanie GMO rastlín. A to vyhodnotenie rizika by malo naozaj byť predmetom prv, prebehnúť prvnež dojde k udeleniu povolenia. Myslím si, že o tom, čo sa hovorilo už predtým, ale my neviem, že či tu práve je tá najvhodná, najvhodné miešie miesto práve toto riešenie a neviem, že či to aj je možné v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Potom tie, ten, tie dvefázový prístup, to pani Ferry zdôvodnila, to je v poriadku. Tu bol návrh z rady z, z 2012 ten bol prevzatý a v zásade e, všetko, čo, e, všetko privítam, keď je možnosť pre členské štáty viac o veciach rozhodovať. Ja by som sa pýtala, opýtala pani Rízovej to, že ako vidíte možnosti, že to teraz e, prejde, keďže sa nám to v roku 2012 nepodarilo presadiť. A o tomto my sme ešte mohli diskutovať a tiež aj ten, pokiaľ ide o odôvodnenie, či by sa ten zoznam tých odôvodnení tu to vidíme celkom ako pozitívne, s výnimkou tých, teda tých sociálno-ekonomických e, e dopadov. E, tiež musíme dať na to pozor, aby sme tu príliš e, nejako neobmedzovali manevrovací priestor pre členské štáty, tak aby členský štát mohol podiť svojich vlastných e, zásad rozhodovať Takže jedna otázka k právnemu základu na eh, pani e, Rís. Čiže ty, už sme tu mali rozpravu aj s právnou službou rady a tu nám bolo vysvetlené, že prečo eh, sú predpisy spoločného trhu prečo by sa mali tu meniť v súvislosti s právnym základom a chcela som sa spýtať, že prečo si myslíte, že práve e, to je, je, je na to vhodnejšia oblasť životného prostredia. No a Isté veľmi dôležité je práve tá právna istota, k tomu tu musí to byť a aj pre tie členské štáty, ktoré nechcú používať semená GMO, tu by je potrebné nájsť eh, také riešenie, aby mohli pokračovať v, taký, v takom stave, aký doteraz majú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Blahoželám Frederike Rísovej za jej prácu. Dnes sme s vedkami naozaj veľmi dobre vyváženej správe, e, ktorá, vyváž, ktorá odráža výsledok diskusie v Európskom parlamente v prvom čítaní. Toto treba pripomenúť. Prakticky to zahrania všetky alebo väčšinu z priorít aj pre skupinu SAD aj otázku právneho základu a dôvody e, zákazu GMO a záväzné predpisy pre koenzistenciu, aby sa zabránilo kontaminácii tradičných plodín, plodinami GMO, posunenie metód e, vyhodnotenia rizik a väčšia transparentnosť pri zákazoch. Nuž a to, čo navrhuje Frederik Ries, tu podporujem názor desaťročného ročného obdobie schvalovania pozmeňujúce návrhy 17, 18, 19, 25, 26. Myslím si, že v nich majú členské štáty väčšiu alebo veľkú e, flexibilitu a tiež e, im to dáva lepšiu právnu istotu. Tiež podporujeme 10, 22 tieto pozmeňujúce návrhy, lebo tie tiež um, vyžadujú od členského štátu, aby dostatočne dobre odôvodnil svoju žiadosť o zákaz GMO už v prvej fáze a nie v druhej fáze. Čiže tu mám otázku na pani spravodajkyňu, či členské štáty budú schopné vlastne odôvodniť svoje požiadavky pre zákaz, keď ešte neobdržali zatiaľ všetky informácie od žiadateľa? Mm, operátora, G, teda operátora GMO. A keď máme posilniť e, pozíciu parlamentu, podporil by som mm, pozmeňujúci návrh následovným témam. prvý pozmeňujúci návrh e, ktorý sa týka známky No GMO, aby došlo k e, aby nedošlo k mareniu hospodárskej súťaže. A aby, aby mohli polnospodári dať na svoj produkt e, nálepku bez GMO, GMO free. A ďalšie otázky s obmedzeniami zákazov pri tom zakázať prítomnosť GMO v iných e, produktoch. To všetko je dôsledku verejnej, e, verejného názoru alebo pripomienok verejnosti. A tiež treba pripomenúť, že nebezpečie, ktoré súvisí s týmto znamená, že žiadateľ musí uviesť, či sa jeho požiadavka alebo žiadosť týka na celú EÚ alebo v niektorých člen, na niektoré členské štáty. A my nenútime členské štáty, aby dodržiavali takúto požiadavku, čiže niektoré členské štáty, ako napríklad Francúzsko, vždy budú tvrdiť, že nie. Potom po piaté, pripomienka toho princípu obozretnosti, keď vezmeme do úvahy tento princíp v tejto našej legislatíve a jeho implementácia, to je takisto dôležité. Takže ďakujem pekne pán predseda, aj pán spravodajkynia, toto boli moje pripomienky. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegyni Girlingovej. Um... Ďakujem veľmi pekne. Ja som bola sklamaná s pozmeňujúcimi návrhmi pani Rísovej z viacerých dôvodov a nie len teda kvôli tomu, že sa teda príliš držala stanoviska parlamentu, ktoré nebolo vždy nejaké koherentné. Bolo tu veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, ani sa to nie vždy dá. A Predkladali sa teda tieto pozmeňujúce návrhy opätovne a predsa len máme pred sebou ešte komplikovaný návrh, keď sa pozrieme na tie záležitosti, ktoré sa týkajú koexistencie označovania týchto produktov, ktoré obsahujú GMO produkty. Ale ide tu o čo? Ide tu o to, že či už sa nám, či už povolíme alebo nepovolíme štátom robiť rozhodnutia na základe iných kritérií ako ochrany spotrebiteľov, zdravia spotrebiteľov alebo na základe nejakých iných kritérií. V niektorých oblastiach ideme nad rámec toho, to všetkého a zrazu jednoducho prehliadame tieto kľúčové veci a potom sa nám nemusí podariť dosiahnuť dohodu s radou. Bola som sklamaná, že prvý pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o zmenu právneho základu, že to bolo znovu predložené, je úplne jasné, že stanovisko rady je také, že tento právny základ by mal e, byť v súlade s komisijným návrhom a väčšina z tej legislatívy, o ktorej tu hovoríme, o ktorej hlasujeme, väčšina z toho má veľký prospech pre životné prostredie a to vychádza z skutočnosti, že jednoducho máme jednotný spoločný trh. Myslím, že to je na prospech celej záležitosti. Takže prečo sa pani Rysová snaží meniť právny základ? Ja si myslím, že to môže veci iba nad rámec komplikovať a bolo by dobre, ak by sme jednoducho nepozmenili to základné v tejto legislatíve, pretože účelom tejto legislatívy nie je chrániť životné prostredie, tieto, teda aspoň takéto námietky sa tu vznášajú, objavili sa už na úrovni Európskej únii, dokonca sa objavili aj na tom, v rámci diskusí ohľadne autorizačného procesu. Takže my by sme nemali takéto niečo podporovať. A ak parlament bude trvať na tom, že to takto má naďalej byť, tak jednoducho zlyháme a nebudeme mať legislatívu žiadnu. A potom ďalšie pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o návrh takto odporúčania, kde sa hovorí napríklad o invazívnosti niektorých týchto geneticky modifikovaných organizmov. Toto predsa už sme vyhodnocovali, pokiaľ ide o pestovanie takýchto rastlín a, a nemôžeme e, nejaké opätovné, opätovnú autorizáciu využívať ako kritérium na to, aby sa to zakázalo v niektorých členských štátoch. A jednoducho toto treba zobrať do úvahy. Takže na záver by som chcela povedať, že pri prvom čítaní som mala pocit, že takýto pokus zo strany parlamentu bol neadekvátny, ja som ho preto ani nepodporila. Je tam jednoducho toľko možností, ako sa to dá obísť a tá právna istota jednoducho sa týmto stráca, vytráca, takže ak budeme pokračovať v tomto procese, tak si myslím, že sú tu aj iné oblasti, na ktoré by sme sa mali pozrieť a zlepšiť a myslím, že sa dá zabezpečiť to, aby sme tu mali také odporúčania alebo opatrenia, aby sa robil biotechnický výskum. Neviem celkom jasne, je tu viacero ľudí v tejto miestnosti, ktorí si myslia, že tu je veľká snaha snažiť sa e, prikázať takéto GMO produkty alebo rastliny v Európskej únii. O čo tu vlastne ide? Ide o to, aby jednoducho tieto firmy, ktoré sa venujú týmto výrobkom alebo rastlinám organizmom, mohli ďalej robiť svoj výskum. A jednoducho takýto predpis alebo takýto nový zákon by jednoducho zakázal takýto výskum. My sme mali chrániť právo takých občanskej spoločnosti aj firiem, aby takýto výskum robili. Takisto sa musíme pozrieť na to, pokiaľ ide o prítomnosť GMO organizmov v osive a potom sa môže jednoducho rozhodnúť farmári, do akej miery budú takéto osivo využívať. A ja sa tomu venujem v rámci môjho pozmeňujúceho návrhu. teraz sa vrátim k tomu kľúčovému. Ak ste odhodlaní a chcete členským štátom dať určitú mieru priestoru vyjadriť sa, aby mohli povedať, že oni si neželajú pestovať takéto plodiny. U nich takto musí byť čo možno najjednoduchšie. Ak budete pokračovať iným spôsobom, tak jednoducho sa nedostaneme k úspešnému koncu. Ďakujem. A dávam slovo e, kolegyni Bojle. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tie dobré úpravy, ktoré predložila pani Rísová. Posilňuje to tento návrh, všetkým, pokiaľ ide o zmenu právneho základu. Je to článok 192. Toto vítame. Ja si myslím, že toto umožní členským štátom získať väčší priestor na to, aby sa rozhodli, či chcú alebo nechcú, aby sa pestovali GMO plodiny na ich území. A takýmto spôsobom zabezpečíme týmto členským štátom cez našu legislatívu, či chcú pestovať takéto plodiny alebo nie. A myslím si, že to je správne. Takisto tie dôležité otázky, ktoré sa týkajú povolenia pestovania GMO organizmov, je dôležité, že tieto tieto návrhy by mali zabezpečiť to, že členské štáty sa rozhodli, niektoré v minulosti, že nebudú takéto rastliny pestovať na svojom území. Pokiaľ ide opatrenia na úrovni koexistencie, tak tam je možnosť takéto kultivácie plodín zabezpečená. Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o dôvody, ktoré súvisia s touto problematikou, Treba povedať, že tie predchádzajúce zoznamy, ktoré sme mali, boli príliš reštriktívne a jednoducho nedávajú členským štátom tú možnosť vyjadriť sa v plnej miere. A pokiaľ ide o určité obavy z mojej strany, to je ten proces autorizácie. Viem, že pani Rísova sa snažila posilniť obsah. Išlo tu pozmeňujúce návrhy 22 24 a ak si zoberieme tú fázu 1, tak to by mohol byť určitý precedens, kde by členský štát bol na úrovni ako firma, ktorá sa venuje výskumu týmto, týchto plodín. Ja si myslím, že by sme tento odsek mali v plnej miere vyňať z tohto dokumentu, pretože jednoducho nie je uspokojujúce, aby takýto demokratické grémium, jedno, demokraticky zvolené grémium si muselo vyžadovať ešte určité povolenie zo strany takejto firmy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegyni Staj, eh, kolegovi Štajsovi. Ik moet zeggen eh, dat ik eh, vrij... Kolegyne a kolegovia, ja som spokojný so spoluprácou s spoluspravodajcami, aj tieňovými spravodajcami. Ale Nezávisle od eh, tých prebehnutých diskusí by som chcel povedať, že budúci predseda komisie, pán Juncker, eh, urobil dôležité vyhlásenia ohľadne GMO, a to pred rôznymi politickými eh, skupinami a na verejnosti v médiách aj komisár Andekaitis sa vyjadril o tom, že komisia predloží do šiestich mesiacov od uvedenia do funkcie nové návrhy. Je teda dôležité, aby sa to stalo, ešte pravdepodobne bude prebiehať trilog aj s radou. Od začiatku potrebujeme vedieť, akým smerom sa veci budú uberať, aby sme sa nepohybovali e, v prázdnu. V prázdnu. Musíme vedieť, aké budú ciele návrhov komisie. A spravodajkynia prišla s celým radom zmien a doplnení, o ktorých sa už e, e, v období prvého mandátu e, veľa hovorilo. Som veľmi spokojný takisto aj so zmenou a doplnením e, právneho základu. O tom sme hovorili s právnym odborom, predsedníctvom, talianským predsedníctvom aj s komisiou. E, ja súhlasím e, so spravodajkyňou, pokiaľ ide o potrebu zmeniť právny základ a som aj veľmi spokojný s odkazom na vykonanie záverov rady z decembra 2018 a Takisto pokiaľ ide o usmernenia ohľadne rizík, kde nemožno vycháziť, vychádzať z princípu dostatočnej ekvivalencie, ale treba uvažovať dlhodobo a zohľadňovať takisto aj vedecké eh, neistoty, a takisto súhlasím so zmenami a doplneniami, e, ktoré odporúčajú väčšiu transparentnosť, pretože skutočne transparentnosť je tu zásadná. E, návrh rady e, pracovať s fázou 1 a 2, to znamená so systémom dvoch fáz. Aj pani Boylen o tom hovorila. Vo fáze 1 E, firmy, ktoré používajú GMO, majú e, možnosť e, takisto vyjadriť sa v rozhodovacom procese a to pre nás vôbec nie je priateľné. A preto teda predložíme zmeny a doplnenia v tomto zmysle ktoré sa týkajú práve fázy 1 a fázy 2. My sa tomu chceme vyhnúť, chceme to eliminovať, chceli by sme skôr e, sa držať toho, o čom sa hovorí vo fáze 2. To je takisto aj v súhľade s líniou parlamentu. Kritéria musia mať dobrý právny základ, členské štáty majú mať možnosť rozhodnúť sa podľa svojich preferencií, a to úplne nezávisle a bez toho, aby e, prichádzalo e, ku kontaktu s e, podnikmi, ktoré GMO používajú. Takže zmena a doplnenie 24 je skutočne veľmi e, dôležitá, pretože za ňou stoja, stojí celý rad motívov, ktoré sú e, dôležité. A je to skutočne celý rad tých motívov, o ktorých sme rokovali aj s tieňovými spravodajcami. Chcem zdôrazniť, že tu išlo o výraznú väčšinu už v, prvej, v prvom čítaní, skutočne významnú väčšinu. Takže je to dôležitý politický signál. V každom prípade chcem kolegov a kolegyne požiadať a budem ich kontaktovať aj osobne, eh, aby eh, pouvažovali o spoločných zmenách a doplneniach. To znamená, e, týka sa to tých, ktorí skutočne nesúhlasia tak ako ja s fázou 1, tak aby sme skutočne mohli tú fázu 1 vypustiť. Ďakujem a teraz kolegyňa aj prosím. Ďakujem. Nuž, e, aj my chceme podčiarknúť, e, že je pre nás dôležitá, e, dôležitý právny základ, e, tak ako sa tom hovorí v e, zmenia doplnení 24. A to môže skutočne spôsobiť určité problémy, najmä s ohľadom na charakteristiky pôvodu a ambientálne aspekty. Takže my navrhujeme skutočne zahrnúť oba tieto právne základy tak, aby to bolo, aby tam bol väčší priestor pre manevrovanie. No a e, chceme ešte poďakovať pani spravodajkyni za e, prácu. E, je tam možnosť, že súkromný subjekt odmietne požiadavku členského štátu, ak sa mu to nebude zdať priateľné. Toto je politická otázka, Ehm, myslím si, že vypustenie takéhoto postupu je jediné, jediné politicky priateľné e, riešenie. To znamená, e, nemôžeme predsa e, rezignovať na, na zvrchovanosť členského štátu. Pokiaľ ide o 27, to je nový odsek 5b, hovorí sa tam o hm, Eh, analýze eh, prínosov a eh, nákladov. Myslím si, že toto mm, nakoniec neprispieje k nejakému zefektívneniu rozhodovania členských štátov. Eh, pokiaľ ide o, o GMO, takže to skôr vytvára ďalšie prekážky. A napokon chceme zdôrazniť, že povinná eh, existencia týchto koexistenčných plánov môže kolidovať s platnými predpismi. Eh, je potrebné totiž definovať, za akých podmienok môže, že môžu koexistovať tieto GMO potraviny a plodiny spoločne s tradičnými. Myslím, že každý členský štát štát by si mal e, byť schopný stanovať, stanoviť e, svoje vlastné podmienky toho, ako bude upravovať e, výsadbu týchto geneticky modifikovaných plodín. Ďakujem. A teraz sa budeme venovať príspevkom ďalších kolegov. Každý budete mať 3 minút, tak aby sme celú rozpravu stihli. A teraz kolegyňa Pila Rajusa. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom. Toto je skutočne veľmi zložitá otázka a myslím si, že mnohých ľudí skutočne e, veľmi zaujíma a treba sa jej venovať e, podrobne. Nebudem sa vyjadrovať k právnemu základu, ale GMO e, predstavujú vlastne snahu o predlženia e, životnosti plodín a o tom sa hovorí za posledných, e, o tom sa hovorí posledné 4 10 ročia, pokiaľ ide o rôzne e, genetické variety a, a podobne. Samozrejme máme tu aj riziká, súvisiace s GMO a preto treba aplikovať tie isté usmernenia ako v iných oblastiach. To znamená na ochranu zdravia, potravín, a životného prostredia. Takže e, tie usmernenia od EFSI a ďalších medzinárodných organizácií musia byť e, tými kľúčovými usmerneniami pre rozhodovanie e, v tejto oblasti. treba e, zamedziť tomu, aby sme podkopávali e, ten systém vedeckého hodnotenia, ktorý už Európska únia už má. To súvisí aj s vedeckými správami. Ak e, nejaká krajina nechce zaviesť konkrétne konkrétne rastliny, mala by mať právo rozhodnúť sa takto postupovať. A pokiaľ ide o zmeny a doplnenia týkajúce sa e, opatrení, ktoré majú zabezpečiť e, súlad s ďalšími opatreniami a predpismi, myslím, že toto by sa malo riešiť až v budúcnosti, pretože tento rámec preto nie je vhodný. Boli vykonané štúdie ktoré sa e, týkajú e, najvhodnejších postupov pri jednotlivých plodinách. Nebudem tu zachádzať do podrobností, ale e, treba povedať, že toto je veľmi zložitá, citlivá otázka a musíme skutočne zohľadňovať všetky vedecké dôkazy, ktoré súvisia s manipuláciou s Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Balcovi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ctení kolegovia. Hm, sme teraz vo fáze druhého čítania a Prečo, to nero, prečo sme to nenazvali spoločné rozhodnutie? No preto, pretože rada nebola ochotná sa s nami rozhodnúť spoločne rozhodnúť všetky naše návrhy, respektíve vaše návrhy, ja som predsa nový tu v parlamente, boli zo strany rady zamietnuté. A právny výbor Európskeho parlamentu sa jasne rozhodol a článok 192 navrhol ako právny základ. To je veľmi dôležitá otázka, pretože nie je druhoradé, že či budeme tu rozhodovať na základe vnútornej slobody jednotného trhu, alebo či budeme vychádzať z argumentov biologickej rozmanitosti. Máme tu viacero pozmeňujúcich návrhov, pretože však čla, čas tlačí, tak nebudem všetky vymenovať, ale tieto budú fungovať iba vtedy, keď tu pôjde o životné prostredie a prírodnú rozmanitosť a keď to budú tie kľúčové body, z ktorých ktorý budeme vychádzať. Ďalej sa môžeme spýtať, prečo by bolo akceptovateľné alebo neakceptovateľné, prečo výbor alebo komisia môže takýto prípad posunúť ďalej iba v obmedzenej miere. Ja jednoducho nevidím v tom žiadnu legitimitu prečo by mala komisia filtrovať a prečo by jednoducho obmedzovala slobodu členských štátov. Pani spravodajkynia urobila dobrú prácu, ja si myslím, že aj našla to najlepšie riešenie, samozrejme mala zviazané ruky. Ja zastávam euroskeptickú stranu a v Maďarsku máme veľkú nevôľu proti geneticky modifikovaným organizmom a preto som za to, aby členské štáty mali čo možno najväčšiu slobodu v rozhodovaní, pretože môže sa stať, že členský štát chce zakázať pestovanie GMO rastlín, začne celý proces, začne analýza a na konci analýzy môže sa potom objaviť aj nie. A my si myslíme, že tu jednoducho seba určenie jednotlivých členských štátov je ohrozené. A preto si myslím, že napriek všetkým pozitívnym zmenám je to iba polovičné riešenie. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Olveni. Szépen elnök úr, és valóban ebben nagyon komplikált kérdés. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ide tu o veľmi komplikovanú otázku a preto musíme formulovať naše návrhy veľmi jednoducho. Ide tu o záležitosť, kde, kde sa snažíme nájsť európske rozhodnutie. To je to, čo potrebujeme. Nie je predsa možné, aby členské štáty sa rozhodovali o sve. Ja ďakujem spravodajcovi. Spravodajkyňa urobila skutočne veľkú prácu a je veľmi dôležité, aby sme s každým krokom podporovali náš spoločný výsledok. Nemali by sme mať nejakú tendenciu skomplikovať celú záležitosť ešte viac. Chcem zdôrazniť jedno dôležité slovo. Šanca, možnosť. To je moje heslo. Členské štáty, ktoré uprednostňujú GMO organizmy a ktoré podporujú takúto úpravu, pre ne je veľmi dôležité, aby mali možnosť takéhoto rozhodnutia. Urobili sme už niektoré kroky v tejto oblasti, ale ešte to nie je dostačujúce a takisto by som chcel ďalej povedať, že máme že nesmieme dovoliť ďaleko siahle poškodenie životného prostredia a žiadny členský štát nemôže podporiť také riešenie, ktoré by viedlo k poškodeniu, členských štát, no, po, poškodeniu životného prostredia. EFSA a vyhodnotenie rizika zo strany EFSI musí byť ešte doplnené. Takže toto riešenie musí byť ešte ďalej doplnené a na záver by som chcel povedať nasledovné. Každý občan, každý členský štát má právo na to, aby boli dobre informovaní o tom, že čo sa je, čo jedia a tu môžeme dosiahnuť kompromisné riešenie, ale ide tu skôr o otázku principiálneho práva a toto základné právo nemôže byť spochybňované. A musí byť v tomto dokumente to aj patrične naformulované. Ďakujem. Ďakujem a dávam slovo kolegovi Hostinkovi. Ja si myslím, že keď hovoríme o zákazoch na členských štátoch, tak potom aj to autorizačné, ten autorizačný proces k tomu patrí. Predloží sa nám to o pol roka a myslím si, že Nemôžeme o tom hovoriť o sve. Vieme všetci dobre, že sme nespokojní, pokiaľ ide o ten autorizačný proces. Nie je ani demokratický, ani sú tam není dosiahnuté tie kritéria EFSI, aspoň takto vnímajú jednotlivé členské štáty a preto to patrí spoločne do narokovací stôl. Ja sa obávam, že ak budeme postupovať po jednom, ak jednoducho podporíme alebo členské štáty zakážu pestovanie takýchto organizmov, tak potom tu budú určité dohody s koncernami, kde sa povie celkom jasne, že členské štáty už v niektorých prípadoch nebudú mať rozhodovacie právo. A tomu sa musíme vyhnúť, aby takéto prípady nastali. Tak je veľmi dôležité, aby európske právo, pokiaľ ide o autorizáciu týchto e, organizmov, musíme jednoducho toto právo ešte sprísniť Aj v Španielsku, ak budú chcieť pestovať organizmy, ktoré neboli geneticky upravené, musia mať na to možnosť. To je všetko súčasť tohto pravidla. Potrebujeme dosiahnuť predovšetkým transparentnosť. To všetko jednoducho patrí do toho balíčka. Nemôžeme jednoducho očakávať, že v jednom členskom štáte bude platiť jedna vec, čo môže byť nakoniec horšia ako to, čo platí v druhom členskom štáte. Takže prosím vás, pri tých rokovaniach treba tlačiť na to, aby sme to neponechali všetko členským štátom, ale potrebujeme jednoducho sprísnené európske pravidlá a ten autorizačný proces musí byť zmenený a pána Junkera budeme, na to, budeme mu to pripomínať každý deň. Ďakujem a dávam slovo kolegyni Petír. Ďakujem, pán predseda. Ja by som len chcela Chcela by som povedať, že v Chorvátsku jednoducho nie je možné rozhodovať sa tak, ako to povedali kolegovia. Tieto rastliny sú u nás zakázané, ale skutočnosť je, že vietor a včely nevedia, kde takéto rastliny rastú. Pre nich to nie je zakázané. A pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré vychádzajú z protokolu, ktorý máme k dispozícii, tam sa uvádza, že verejnosť takisto musí byť zúčastnená na tomto rozhodovacom procese, alebo musí sa mať možnosť vyjadriť. Ja by som chcela povedať, že som z tohoto návrhu minimálne znepokojená, pretože tento návrh by znamenal toľko, že potom, čo patričné gremium na európskej úrovni urobí vyhodnotenie rizika, že už nebude musieť byť preukázané, že dotyčný projekt, respektíve produkt, má alebo nemá nejaké negatívne konsekvencie. A budú to členské štáty, ktoré budú musieť preukázať, že tu je určité riziko na to, aby sa vyňali niektoré oblasti v týchto členských štátoch, kde by sa takéto GMO obilniny nemohli pestovať. Občania v členských štátoch majú aj odlišné možnosti, ako sa môžu chrániť. Nechránime ich spoločne a neumožňuje sa tu ani cezhraničná možnosť diskusie v tejto oblasti. A ja si myslím, že táto oblasť je niečo nové, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu a treba povedať, že Európska únia by mala postupovať teda globálne vo všetkých členských štátoch rovnako a ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí, pokiaľ ide o zmena právneho základa zo, z čísla 140 na 192, ako aj tí, ktorí pokázali na tú nesprávnu logiku, ktorá tu je, kde sa hovorí, že sa tu zavádza niečo iné, a že by sa to mohlo zaobchádzať so suverénnym členským štátom, ako keby to bol nejaký podnik. To je jednoducho niečo, čo si neželáme. A preto by bolo dobre, aby tu nastala zmena. Ďakujeme. Ďakujem. Ja budem... Ďalším, ďalším rečníkom pán Mazuronis. Ďakujem. Milí kolegos, GM poveikis Ďakujem pekne. vplyv GMO na e, ľudské, na človeka teda ešte dostatočne nebolo preskúmaný a preto my sme mali byť dostatočne obozretní a konzervatívni a nejako sa neunahliť. Musíme veľmi dobre poznať e, alebo uplatňovať veľmi prísne podmienky, e, pretože dôklad, do, dopad GMO je nezvratný. A keď sme keď budeme dôkladne dodržiavať e, bezpečnostné predpisy, pripravíme príslušné obranné mechanizmy a pripravíme e, neúplný zoznam kritérií. A to, tam je veľmi dôležité, to sú dôležité predpisy pre transpozície európskej smernice do, do vnútroštátnej legislatívy. Takže keď chceme právnu istotu, chceme, musíme zabezpečiť 24 mesiacov pre transponovanie, pretože členské štáty potrebujú dostatok času na prípravu a na, musia prijať postupné právne predpisy postupy a týchto, týchto 6 mesiacov tiež nedostatočných treba predlžiť na 12 mesiacov. Ďalšia, ďalší dôležitý aspekt sú termíny a definície, teda vymedzenie pojmov. Presne nevieme, že na akom základe bol určený termín dva rok, dvoch rokov pre to, členský štát, aby vy, vy, vy vypustil alebo obmedzil určité územie pre GMO. Čiže to tiež vyžaduje členský štát, aby, aby mohol členský štát reagovať na, právne, na rôzne zmeny. Potom je tu ďalší termín 75 dní, ktorý umožňuje komisii preskúmať žiadosť členského štátu. A takýto, takéto dlho, dlhý termín tiež môže predviktovať určitú právnu uh, Um, medzeru a potom bude teda na národnej úrovni niečo platiť, čo ešte nebude v platnosti. Takže preto je dôležité, aby členský štát mal možnosť e, vyriešiť a prijať e, okamžité opatrenia na národnej úrovni a pre Litvu je veľmi dôležité mať ten zoznam, ktorý bude nevyčerp, nevyčerpávajúci alebo neúplný alebo otvorený, tak aby bolo možné e, zachodu obmedziť niektoré GMO a každý členský štát musí mať svoju dostatočnú slobodu rozhodovať o tom, či sa budú pestovať GMO plodiny na jeho území alebo nie. Teraz um, Ehm, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni. Pokiaľ ide o subsidiaritu, tak eh, je potrebné zabezpečiť eh, zodpovednosť pre členské štáty. A tu sa môžem pripojiť eh, k stanovisku, členské štá... stanovisku spravodajkyne ale nesmie to teda ale všetko viesť k právnej neistote. Správodajkyňa poukázala na plame na hraničné oblasti, ktoré naozaj predstavujú najväčšie problémy pri pestovaní. Pre, takisto je tu o tom otázka um, prechodného obdobia pre polnohospodárov. Um, tiež e, sa ak tu ide o, ak sa majú hľadať nejaké alternatívy, tak tiež treba povedať, kto má, hľada, má preskúmať rôzne alternatívy a tiež e, pokiaľ ide o rozhodnutie FC o právnych e, dôsledkoch, už, už sú tam určité um, právne predpisy, ktoré sú, eh, respektíve tie záväzné predpisy, tie sa mi zdajú, že idú trochu príďaleko. Myslím si, že je treba posúdiť, že či táto smernica by Takže my sme teda predložili pozmaňujúce návrhy. Um. Ďakujem pekne. Ja vám tiež ešte pripomienku a budem hovoriť po maďarsky. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni Rízovej za prácu a pozmaňujúce návrhy určite zlepšujú pôvodný text z mnohých oblastiach a tiež poukazuje na viaceré e, kritické body a poskytuje odpovede. Ja som, by som sa chcel dotknúť niektorých aspektov. E, s veľkou radosťou som privítal povin- povinnosti členských štátov, ktoré, sa, ktoré obmedzujú tie účinky, ktoré majú cezhraničný účinok. A inak tak, ale nie je možné, nie je možné teda zabrániť eh, kontaminácii cez hranice. Čiže je treba uviesť, eh, pretože táto otázka sa tým pádom nedá riešiť čisto iba na úrovni členského štátu. A tie prijaté opatrenia, ochranné opatrenia, keď to ponecháme na členské štáty, to potom bude znamenať toľko, že 28 členských štátov bude mať rôznych 28 opatrení rôzneho druhu a potom môže dôjsť k rôznym paradoxným situáciám že v niektorom členskom štáte napríklad ochranné opatrenia budú iné než v inom a budú pôsobiť iným spôsobom. Takže ja si myslím, že tie pozmenujúce návrhy v texte alebo zmeny v texte sú potrebné, ale zároveň je potrebné, aby sme toto e, e, aby sme mali na európskej úrovni minimálne kritériá, e, ktoré budú tvoriť minimálneho spoločného menovateľa pri spoločných pri, pre ochranné opatrenia. Tam musí byť nejaká minimálna harmonizácia, tak aby boli tu jednotné e, predpisy a nie niečo také, čo bude správneho a právne komplikované a takisto aj príliš fragmentované. To je asi to, čo som chcel povedať e, k tomuto problému. Ďakujem pekne. Predseda. A ďalším rečníkom je pán Ďardini. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Veľa sa toho už povedalo. Aj ja chcem poďakovať spravodajkyni za vykonanú prácu a za to, že vytvára takéto základné nastavenie. Hoci tu sú ešte nejaké pochybnosti, ale tu už sa tiež hovorilo. Je to e, určite aj predmet verejnej diskusie, aspoň určite v mojej krajini, lebo verejná mienka je proti GMO a je tu aj problém koexistencie tradičných plodín a tých e, hm, geneticky modifikovaných. A to musí byť úplne e, pod kontrolou, lebo ja pochádzam práve zo severu Talianska a tam práve e, sa realizovala, ako hm, vlastne sa pestovali geneticky modifikované plodiny, ktoré kontaminovali susedné tradičné potraviny a skutočne tie príslušné zložky dohľadu e, zistili, že tá kontaminácia dosiahla 10%, takže treba zaviesť presné pravidlá. V opačnom prípade riskujeme obrovskú kontamináciu, ktorá by mohla prakticky viesť prakticky k úplnej neexistencii tradičných plodín, tradičných kultúr. Všetky by jednoducho nakoniec boli E, nejakým spôsobom e, zasiahnuté a všetky produkty by sa museli potom označovať aj na obale ako e, GMO. A vieme, že na to, čo je e, GMO a čo nie je sú stanovené jasné pravidlá. Takže e, treba toto zohľadniť aj pri posudzovaní rizika cezhraničnej kontaminácie. Treba mať aj väčšiu právnu istotu a treba e, podrobnejšie stanoviť ten zoznam dôvodov na pestovanie GMO neviem, do akej miery je vhodné zakomponovať e, do e, toho textu ešte aj tie e, partikulárne alebo tie súkromné záujmy. Takže mm, zatiaľ je to z mojej strany všetko. Ďakujem vám. Takže ďakujem aj za poslednú pripomienku. Myslím, že sme sa takto dostali na koniec rozpravy a teraz má možnosť komisia, aby sa vyjadrila zastupcovia DG Sanko. Prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť tri body. Tak poprvé, vyhlásenie pána Junkera, budúceho predsedu. On v liste, ktorý poslal nášmu komisárovi, povedal, že do šiestich mesiacov sa bude zaoberať celým tým rozhodovacím procesom, ktorý sa týka povolovania GMO. A to tak, pokiaľ ide o pestovanie, tak aj pokiaľ ide o potravinový reťazec pre ľudí a pre zvieratá. Je to teda niečo, k čomu sa zaviazal a to s termínom do 6 mesiacov bude predložený rade návrh a potom sa o ňom bude diskutovať. Je však jasné, aspoň nám je to jasné, nám, ktorí už tu sme istú dobu ako poslanci, je jasné, že ten e, postup, e, o ktorom tu hovoríme, o pestovaní, e, postup pestovania GMO a aké sú možnosti členských štátov odmietnúť pestovanie GMO na svojom území, tak toto je súčasťou novej filozofie, hoci už v roku 2010 sme to navrhli, ešte aj bez inštrukcií a pokynov budúceho predsedu pána Junkera. No a druhý bod sa e, týka právneho základu, to znamená článok 114. A v tomto článku 114 e, smernice z roku 2000 mm, e, sa vlastne hovorí o právnom základe. Domnievame sa, že tento článok 114 porovnaní s článkom 192 sa týka nielen životného prostredia, ale chráni zároveň aj zdravie zvierat, ľudí, aj rastlín. Článok 192 zase je mm, veľmi špecifický a týka sa najmä životného prostredia. No a práve preto sa domnievame, že článok 114 je lepší lepšie poslúži aj na to, aby sme mohli dobre nastaviť právny základ. Pretože dobre viete, že ten právny základ vlastne z týchto článkov vychádza. Okrem toho sa chcem ešte vysloviť k fáze 1. Fáza 1 nie je obsiahnutá v, prvo, v pôvodnom návrhe, návrhu komisie. S tou vlastne prišla až neskôr rada. Neviem, či sa rada k tomu aj tu vysloví ale my sme ho považovali za vylepšenie oproti e, alebo v porovnaní s fázou 2. Domnievame sa totiž, že fáza 1 zabezpečí väčšie práva a slobodu e, členským štátom a menšie práva na druhej strane e, týmto podnikom, ktoré manipulujú s GMO. To znamená, že členské štáty budú mať väčšiu slobodu rozhodovať v tejto otázke bez toho, aby museli vždy vysvetľovať a zdôvodňovať e, v konkrétnej spoločnosti, prečo sa napríklad členský štát rozhodol e, konkrétnu plodinu GMO nepestovať na svojom území máme tu situácie, kedy jeden hospodársky subjekt chce povolenie pre všetkých 28 členských štátov. Ak sa zachová čla, e, fáza 1, tak členský štát bude mať právo požiadať o to, aby e, na jeho území sa GMO nepestovali. Takže táto fáza 1 podľa nás e, znamená viac záruk pre členské štáty a zároveň aj právnych záruk, aby členské štáty mohli pestovanie takýchto kultúr na svojom území odmietnúť. To dnes nemôžu. Niektoré členské štáty majú vnútroštátne právne predpisy, aby mohli zakázať takéto kultúry, ale všetci vieme, že to sú rozhodnutia, ktoré sú veľmi krehké z právneho hľadiska, odporujú dokonca aj komunitárnemu právu. Takže, hoci my sme pri základe tejto fázy 1 neboli. Domnievame sa aj napriek tomu, že je to vylepšenie v porovnaní s pôvodným návrhom komisie. A takisto sa domnievame, že táto fáza by mala byť prepojená s fázou 2. To znamená, najskôr sa začne fázou 1, potom sa pôjde na fázu 2. Takže to sú tie tri hlavné body, o ktorých som chcel hovoriť. A ešte pokiaľ ide o dôvody a konkrétne hovorím o rozšírení toho zoznamu, tak dnes je tých dôvodov 7 dôvodov na odmietnutie pestovania. Dôvody, ktoré navrhol Európsky parlament pri prvom čítaní to možno treba ešte vysvetliť, e, ďalej rozpracovať. Ale na druhej strane, keby sa to takto ďalej rozvádzalo, rozpracúvalo, bolo by to ešte viacej reštriktívne. Takže členské štáty podľa mňa potrebujú dôvody, ktoré sú čo najširšie koncipované, aby v prípade potreby prejsť k fáze 2, aby mali možnosť e, odôvodniť takýto zákaz. Takže to je tých niekoľko poznámok k tým najdôležitejším bodom, pán predseda, ktoré som chcel vysloviť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, eh, ďakujem pánu riaditeľovi a teraz dávam slovo kolegyni Rys, aby uzavrela diskusiu. Prosím, máte slovo. Áno, ja sa pokúsim čo najstručnejšie. A, áno, určite. My sme si vedomi e, eh, tých všetkých ťažkostí, ktoré a, spravodajkyňa a, eh, mala aj maďarskí kolegovia o tom hovorili, sloboda. My musíme, ma, e, musíme sa snažiť právne túto slobodu rozhodovania posilniť, tak aby si členské štáty mohli zvoliť aj opt-out v prípade, že to budú chcieť. Takže s tým viac menej súhlasím. A určite bude ťažké dosiahnuť kompromis, kompromis medzi tými jednotlivými stanoviskami všetkých tých, ktorí sa k tomu vyjadrili, ktorí to nechcú napríklad. A na druhej strane tých, ktorí zasa chcú GMO. To bude skutočne ťažké dosiahnuť kompromis na takéto otázke prakticky nemožné. Ale my máme návrh, e, ktorý chce transparentnosť a po, e, efektívne postupy. To sú dva ciele. Nie som až tak presvedčená, že komisia e, má pravdu, keď hovorí, že tu máme absolútnu právnu istotu. Samozrejme, máme tu záruky, že členské štáty budú môcť robiť kroky vpred e, a nechať sa teda... M, a mať možnosť vyjadriť sa vo fáze 1, ale toto je taký, taký nezáväzný zákon, soft law, to, čo máme vo fáze 1. A preto si myslím, že je vhodné, aby Európsky parlament e, pozmenil ten text, lebo táto prvá fáza, tá prvá časť skutočne pre nikoho nie je záväzná. E, potom sa tu hovorilo o tom, že ten zoznam nie je, povedzme, dostatočný, ale myslím si, e, že e, na rozdiel od toho, ako sa interpretuje komisia, skutočne tu ide o také tie základné, základné dôvody, e, prečo E, sa členská štajna, e, krajina rozhodne tak alebo onak, ale myslím si, že mnoho členských štátov už má podobnú skúsenosť a vie, že tá argumentácia nakoniec v prípade takýchto rozhodnutí musí byť čo najpresnejšia. E, právny základ ten právny, ten, ten je skutočne veľmi dôležitý a skutočne e, ho treba e, postaviť tak, aby bol nenapadnutelný e, a to aj v spolupráci s právnym odborom a podobne. Európsky parlament chce právny základ, ktorý vychádza z, vychádzajúci z ochrany životného prostredia. E, komisia zasa smernicu 2003, 1 a 3. No, e, Nakoniec sme si tu aj vypočuli tie dôvody, prečo vlastne prebráte to, čo je e, stanoviskom Európskeho parlamentu, ale ja musím povedať, že my vlastne vychádzame z toho, čo tu bolo takmer prakticky jednoznačne prijaté a to rozpracúvame ďalej. My teda nevychádzame z nejakej tabuly raza. Ale treba povedať, že si myslím, že pokiaľ ide o otázku koexistencie kultúr, myslím, že v tomto smere sme celkom jednotní a súhlasím aj s kolegom z Maďarska, že v tomto pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu treba byť ešte presnejší E, lepšie definovať kritériá, tak aby sme presne vedeli, kto je zodpovedný za primeranú e, koexistenciu e, tých rôznych kultúr a myslím, že tu budeme schopní spolupracovať a, a e, dodržať aj časový harmonogram. Ďakujem kolegyni Rís. A teraz ten, e, ten harmonogram. Skutočne je to e, veľmi, veľmi e, 15. oktobra do 20. hodiny je lehota pre zmeny a doplnenia potom e, hlasovania mandátu v výbore pre životné prostredie 5. novembra a potom hlasovanie potvrdenia dohody e, dosiahnutého prípadne z rádou v januári 2015 a na, e, potom hlasovanie na plenárnom zhromaždení e, v januári 2015. Takže tým môžeme považovať program tohto bodu dnešného rokovania za, vy, za, za splnený a teraz môžeme prikročiť k ďalším, ďalšiemu bodu a ten sa týka Eh, ten sa týka nových eh, potravín a ja ešte urobím také eh, zhrnutie, zhrnutie práce spravodajcu E, pána Nikolsona. Ako viete, tak nové potraviny to už je pomerne e, stará záležitosť. Návrh na nariadenia Rady a parlamentu bol e, predložený už 14. januára 2008 na komisii a potom tá legislatívna diskusia prebiehala pomerne dlho, a zmierovaciemu výboru sa nedosiahol nakoniec e, dosiahnuť 28. E, marca 2011 nejakú dohodu a práve preto ten návrh nebol prijatý a preto sa vlastne nestal e, právnym predpisom únie. A dnes teda stojíme pred návrhom, ktorý je oveľa viac obmedzený v porovnaní s tým predchádzajúcim a E, je to teda návrh, ku ktorému sa samozrejme musíme vyjadriť. E, tento návrh vychádza z časti zo záverov, ktoré sa dosiahli na zmierovacom výbore e, a týka sa to teda tých otázok, na ktorých sa podarilo dohodnúť, do, dosiahnuť najväčšiu zhodu. A teraz dám slovo kolegyni, kolegyni Girling, spravodajkyni a potom teda e, začne diskusia jednotlivých politických skupín. Pani kolegyňa, máte slovo. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pekne. Ja budem teda vlastne čítať e, to, čo napísal pán Nicholson. E, nie sú to teda moje poznatky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili workshopu minulý štvrtok. Bol som rád, že tam boli všetci tie spravodajcovia a zúčastnili sa diskusii. Ehm, dúfam, že ste mali dostatok času preskúmať moju správu ešte pred dnešnou schôdzou. Verím, že moje pozmenujúce návrhy sú čo najbližšie k výsledku to, takému, čo chcú komisia a zúčastnené strany. Konkrétne, aby sme čo najskôr mali rýchly proces schvalovania nových potravín. Verím, že pozmeňujúce návrhy odrážajú obavy spotrebiteľov, priemyslu a tieňových spravodajcov. Chcel by som hovoriť o otázkach, ktoré nastolili tieňoví spravodajcovi a ako moje pozmeňujúce návrhy toto odrážajú, tieto obavy. Definícia toho, čo je nová potravina, v podstate je naďalej veľkou témou diskusí a nedohody myslím, že usmernenie z komisie bude podstatné pri riešení tejto otázky z hľadiska, čo E, spotreba do určitej miery znamená v praxi. Ja som predložil pozmeňujúce návrh číslo 5, 15, ktoré požadujú komisiu, aby pre, vydala usmernenia ešte pred vstupom do platnosti to, tejto legislatívy, tak aby sa zabezpečilo pre spotrebiteľov a priemysel, aby mali istotu, aby sa, keď sa rozhodujú o tom, akú potravinu konzumujú či produkujú. E, pán Polk tiež tu uviedol e, otázku, ktorá súvisí s článkom 2 ja myslím, že to by mohlo viesť e, k viacerým produktom, ktoré e, budú podliehať zbytočnej schvalova- zbytočnému schvalovaciemu konaniu. Keď chceme, konaniu. Keď chceme znížiť administratívnu záťaž, tak aj komisia vlastne e, bola za tento návrh a preto som predložila pozmeňujúci návrh. Takisto pani Bojlen poukázala na e, ekologické dopady návrhu komisie. Tiež som predložil pozmeňujúci návrh e, úvodnému stanovení 2, aby sme zabezpečili vysokú mieru ochrany zdravia pre spotrebiteľov a producentov, čo je súčasťou európskej politiky v oblasti potravín. Ehm, zmena klímy je tým slonom, ktorý tu vysí nad nami. Mnohí post- poslanci v tomto výbore aj vo výbore pre poľnohospodárstvo vyjadrili svoje obavy, že klonovanie eh, ne povedie k právnej medzere. My, my by sme chceli vidieť nové potraviny a ich klonovanie, aby to išlo paralelne. Ale tiež treba byť realistickým, osobitne keď sa pozrieme na vývoj tohto návrhu. Tak spotrebitelia ako aj e, priemysel chcú istotu z hľadiska nových potravín. A my im takúto musíme poskytnúť. Klonovanie je tiež niečo, čo, čomu iste dokážeme dosiahnuť dohodu v stred, krát, krátkom výhľade komisia eh, nie je zakonanie z určitého dôvodu a tiež povedať, že potraviny sklonov musia byť oddelené od tradičnej produkcie. Tiež súhlasím s pánom Stajsom, že, príslušné, že je potrebné zaviesť prechodné ustanovenia. Keď som diskutoval s ľuďmi z komisie a z rady, som bol uistený, že nedojde k právnej medzere, keď neprejdú tieto, eh, tieto predpisy spoločne o nových potravinách a klónoch. Eh, nanotechnológie a nanootázky sú veľmi komplikovanou témou. Rozhodol som sa, že Nebudem meniť tú odvolávku komisie, pretože tá aspoň poskytuje trochu právnej istoty. Som otvorený voči všetkým diskusiám, ako aj štvrtková diskusia poukázala. Na do, e, technológie sú veľkým problémom pre mnohých, ale nesmieme zabúdať, že táto nová legislatíva má podporovať e, nové potraviny a tiež e, si myslím, že zníženie Prahu pre um, to, pre posúdenie týchto nových potravín by to mohlo e, spomaliť. Ďalej poznáme Znal som si, že stanoviska výboru Endy aj polnospodárskeho výboru, e, výboru podporujú zmeny v, vo vykonávacích aktoch a e, Pani Ajuso už predtým poukázala na tému ochrany údajov. Myslím si, že súhlasíme v tom, že chceme vidieť skôr viac a nie menej spolupráce medzi e, vedcami a priemyslom pri zavádzaní inovatívnych produktov. Verím, že môj návrh e, k článkom 24 dosiahne tento cieľ. E, pán Stejs poukázal na transparentnosť ja som za plne transparentný zoznam nových potravín, ktorý bude ľahko dostupný. Čas mi bráni vysvetliť ďalšie návrhy v mojej správe, ale verím, že som reagoval na hlavné obavy, ktoré trápia spotrebiteľov, producentov aj tenových správodajcov. Ako som povedal na workshope, očakávam množstvo pozmeňujúcich návrhov v najbližších dňoch k mojej správe, ale verím, že dosiahneme konsenzus. E, mojim cieľom, to je môjim cieľom a teším sa na spoluprácu s vami, že to dosiahneme. Teraz môžem dať slovo pánovi Nikolsonovi. Grazie. Non so se l'onorevole Nicholson vuole aggiungere qualcosa. Ďakujem pekne. Neviem, či pán Nikolson by ešte chcel niečo doplniť, či predsa? No, Mr. Chairman, I thank Mrs. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pani Gerling. Chcem sa sprodniť. keďže ja, všetci letíme, ale ja nie som pilotom, chcel by som sa ospravedlniť. Eh, predseda, ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Ajuzo za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pani Gerlingovej zablahoželať, ktorá vlastne predniesla svoje argumenty. Chcela by som jej zablahoželať k tomuto návrhu, pretože tam vlastne boli zapracované všetky moje pripomienky, pokiaľ ide o návrh komisie. A teraz, pokiaľ ide o zavedenie nových kategórií a pokiaľ kontexte tých nových potravín. Ja si myslím, že to je to, čo nám ide všetkým. Zavedenie takejto kategórie vlastne by sme sa prostredníctvom tohto vyhli nejakým nejasnostiach a celkom jasne povieme, že čo sú. Tradicional de tercer país o historial de uso alimentario seguro. No me quiero extender. Že čo sú nové potraviny a čo nie sú potraviny Nebudem teraz hovoriť do detajlov, pretože o tom sme hovorili už v minulosti. Teraz pokiaľ ide o lehoty, je dobre to, čo navrhuje spravodajca, že pre jednotlivé fázy budeme mať špecifické lehoty. Ale mali by sme byť aj flexibilní, pretože doteraz sme mali decentralizované postupy, teraz sa zase centralizujú. Takže pozor, pri tom prechode k novým postupom. A ešte jedna lehota jedného mesiaca, pokiaľ ide o komisie, pokiaľ ide o vyhodnotenie tej evaluácie zo strany EFSI a potom 4 mesiace, pokiaľ ide o návrh komisie právneho aktu, vykonávacieho právneho aktu. A takisto by ma zaujímalo, či tie lehoty, ktoré navrhuje spravodajca, sú realizovateľné zo strany komisie alebo nie. A teraz by som sa chcela ospravedlniť, pretože musím sa zúčastniť na inom grémiu. Ďakujem veľmi pekne. teraz zostane slovo pán Poc. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajcovi za dobrú správu, pretože je tu vylepšený ten návrh komisie, je to teraz blízko, to, blízko tomu stanovisku rady. Oceňujem znovu zavedenie špecifických kategórií, to je súčasť tej definície nových potravín a boli tam zainkorporované aj nové aspekty v tých pozmeňujúcich návrhoch a takisto by som sa vyjadril v slučnosti niektorým detailom. Pokiaľ ide o aktualizáciu legislatívy, v minulosti to nebolo úspešné, pretože sme tu mali záležitosť klonovaných zvierat. To bolo začlenené do tohto návrhu. Teraz komisia navrhuje, že klonovanie by malo byť predmetom legislatívy a legislatívny proces je paralelný, ale zostáva otázka, že a čo ak bude klonovací proces zaostávať? Je dobre, teda potrebujeme zrýchliť tento proces, už to máme vlastne na rokovacom stole, vstup, aby to vstúpilo do platnosti čo možno najskôr, aby sa využili určité prechodné opatrenia. V tomto kontexte ocenujem pozmeňujúci návrh 32 zo strany spravodajkyne a som presvedčený, že tu je odvolávka, pokiaľ ide o umiestnenie takýchto tovarov na trh. Je to článok 1 odsek 2c, to musí byť vypustené. A takisto aj niektoré prechodné opatrenia, pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov a pokiaľ ide o možnú budúcnosť, mož, kanivá, pokiaľ ide o pestovanie alebo chovanie potravín, to by malo byť takisto predmetom testovania tejto legislatívy, pretože sú tu dve kategórie. Dos, nie dostatočne to pokrýva takéto, takýto nový postup, ale takisto by sa to malo uviezť v úvodných ustanoveniach a čo tu vidím ešte ako problematické miesto je definícia nanomateriálov. Pokiaľ ide o takéto generované materiály, to je takisto už pokryté predpisom z minulosti. Pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, podľa môjho názoru je táto oblasť problematická Predovšetkým pokiaľ ide o 50-percentný prach nanomateriálu na to, aby sa takéto produkty kvalifikovali ako nanoprodukty. Podľa môjho názoru to nie je dobre na to, aby sme mohli správnym spôsobom dostať tým odporúčaniam FC, pokiaľ ide o 10% zníženie hodnoty. A takisto by som sa chcel vyjadriť aj k tomu, čo povedal pán spravodajca, či by teda pokiaľ ide konkrétne o ochranu údajov, ide tu pozmeňujúci návrh 91, kde sa uvádza, že ochrana údajov by mala byť poverená, by mala byť uplatnená, pokiaľ ide o publikáciu článkov v odborných knihách. A myslím, že v minulosti to bolo iba v takom prípade, ak takéto údaje aj nemuseli byť teda zverejnené v takýchto žurnáloch. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Bolcen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán Nicholson. Myslím, že tento návrh je veľmi dobre premyslený, je veľmi rozumný a som, teším sa teda k tomu, že sme sa znovu vrátili k tým kategóriám, pretože to bude oveľa pre, presnejšie. Budeme presnejšie vedieť, že akým spôsobom treba postupovať, aby som bola úprimná. Návrh komisie bol vágný, takže vlastne by sme mohli povedať, že sa, dá podporiť všetky, že sa dajú podporiť všetky vaše pozmeňujúce návrhy. Ale na čo by sme sa mali pozrieť ešte konkrétnejšie, je bod týkajúci sa vyhodnotenia ale z nových produktov z pohľadu životného prostredia, že či to bude začlenené. Ja to samozrejme preskúmam, aby som zistila, či v kontexte textu by sa to ešte dalo začleniť. Zatiaľ to je v úvodných ustanoveniach. Podľa môjho názoru je to veľmi dôležité a musíme vyhodnotiť celkové riziko. Takže ja si to ešte pozriem, aby som videla, že či je tam možnosť začlenenia takéhoto prístupu do textu samotného. Ale ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán Nikolson, bol to vynikajúci návrh. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Polcen. A teraz dostane slovo pani Bajlen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať eh, spravodajcovi za prácu. Mám ale neurčité obavy k niektorým aspektom, ktoré sú pre mňa dôležité. Ehm, ja viem, že E, keď dochádza k dlhým dobám pri vybavovaní žiarostí, to je veľmi frustrujúce, ale a ja som, len za, ja som tiež za dlhšie e, e, lehoty, ale len vtedy, keď to nebude obmedzovať aj znižovať obozretnosť, čiže tento, tento aspekt musí byť zohľadnený. A tiež ma trápi, že vlastne sa tento kľúčový princíp nespomína ani v návrhu komisie, ani v návrhu spravodajcu. Tiež nevidím žiaden termín, ktorý by sa týkal pre posúďovací proces nových potravín, ktoré sú produkované pomocou nanotechnológií a keďže nemáme žiadny vedecký konsenzus hľadiska toho, čo je ešte bezpečná úroveň e, nanopotravín pre ľudskú spotrebu a keďže zatiaľ ani komerčne e, už nie je vysvetlené, koľko komerčne je potrebné produkovať takýchto nanopotravín, aby sa to oplatilo. Čiže nie je takéto pohodnotenie. A keď tu budú ďalšie kategórie, tak eh, potom by bolo asi lepšie nie neriešiť nanopotraviny rovnakým spôsobom ako potraviny, ktoré obsahujú fungy alebo e, morské riasy. Tieto si vyžadujú rôzne termíny a rôzne kategórie. Tiež e, tých potravinách, ktoré neboli e, overené vedecky, aby sa rýchlo dostali na spotrebiteľský trh. A pokiaľ ide o tradičné potraviny, a tejto, túto správu, tak e, uvádza sa tam, že potraviny z tretich krajín, ktoré sú považované za nové potraviny v Únii, by mali byť považované za tradičné potraviny z tretich krajín, keď boli e, odvodené z pôvodnej produkcie, tak ako je to zadefinované v nariadení 178 z roku 2012 e, tiež pokiaľ ide o definície primárnej produkcie, tam sa hovorí, že to je produkcia primárnych produktov, vrátanie žatvy pre, a be, ešte pred porazením porážka. Čiže ak by to malo by, majú to byť teda potraviny primárnej produkcie alebo všetky ostatné, čiže ja mi to nie je celkom jasné a chcela som mať tomto objasnenie a ja predkladám podmienujúci návrh číslo 12, aby bolo jasné, že, či, že, ide o, že nezáleží na tom, čo sú spracované alebo nie. A tiež e, potrebujem vysvetlenie k tomu, že čo, je, čo znamená nový výrobný proces, na aké potraviny to platí a odkedy sa to považuje za nové. E, ďalej tradičné potraviny potraviny z tretich krajín, tie treba dôkladne monitorovať a tu by mohli pomôcť usmernenia komisie. E, specifikácia spravodajcu, že nová potravina môže byť schválená len vtedy, keď nie je výrazne e, znehodnotená pre spotrebiteľa. To je dosť e, nedostatočne zadefinované, je to dosť vágne a preto by sme mohli týmto vytvoriť právnu neistotu pre spotrebiteľov aj pre remysel, takže to by mohlo byť z textu odstránené a tiež spochybňujem rozhodnutie meniť tú líniu, kde sa zmení k dopadu na ľudské zdravie, k um, bezpečnostnému riziku pre ľudské zdravie, pretože tu by to obmedzovalo vlastne posúdenie rizika, ako som povedala už predtým, už aj tak je veľmi ťažké vôbec eh, zistiť, že či sú nanočastice v potravinách tak e, a keď v neposlednom rade, keď hovoríme o potravinách a ľudskom zdraví, tak e, monitorovanie po uvedení na trhu musí byť pravidlom pre všetky potraviny nové a nie iba niektoré prípady alebo dobrodôvodené prípady, ako to navrhuje spravodajca. Takže ja sa teším na spoluprácu s tými spravodajcami pri oprave a úprave tohto textu. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Stajsovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Mám 7 bodov. Poprvé, pani Bojlen o tom už hovorila. Princíp e, obozretnosti. Toto je základný princíp, takže s tým úplne súhlasím a budeme spolupracovať na zmenách a doplneniach. Po druhé, o tom sa teraz síce nehovorí, Totiž e, tie nové potraviny e, majú určité e, výhody pre spotrebiteľov. Ale malo by sa hovoriť aj o tých nevýhodách. Po tretie, čo robiť s derivátmi klonovaných zvierat? Pani Gerling v tom texte, ktorý napísal pán Nikol, som čítala o tom, že je potrebné určité obdobie na prechod a nás ako zelených zaujíma e, to, aby tu neboli žiadne právne a To znamená, že to nariadenie o nových potravinách e, je dôležité, aby e, toto nariadenie nebolo Eh, schválené bez toho, aby neboli schválené tie dve súvisiace nariadenia komisie. A potom po štvrté nanomateriály. My pracujeme s definíciou, eh, ktorá teraz prechádza revíziou. Food Information to Consumers, eh, tak sa nazýva hm, tá súvisiaca to súvisiace nariadenie. Tam sa pracuje s prahom 5 e, To súvisí s analýzou e, rizik a aj e, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín hovorí o 10 Takže ide tu o označovanie potravín. Už sme o tom hovorili aj s kolegom. V tej súčasnej definícii, ak sa nemilím, e, tam by sa o tom malo e, opäť hovoriť a to nastavenie by malo byť e, konzervatívnejšie. Myslím si, že aj tá hranica Percent EFSA je eh, vhodnejšia. Potom delegované a vykonávacie akty. Pani spravodajkyňa hovorí o tom, že ide o ťažkú otázku, rada o tom nechce nič počuť a podobne, ale my by sme ako parlament mali zaujať veľmi jednoznačné stanovisko k tejto otázke. Prečo by sme nemali používať delegované akty, kde sa hovorí o týchto otázkach? Vieme napríklad, že nové potraviny by sa mohli povoľovať e, vykonávacími aktmi bez toho, aby tu bola možnosť analýzy a preskúmania zo strany parlamentu a e, napríklad to sa robí e, v prípade enzymov a Um, potravinových aditív. Aká je v tom logika? Prečo v jednom prípade nie, v druhom prípade áno? Myslím, že aj tento rozpor treba riešiť. No a napokon posledný bod, zapojenie EFSA. Článok 9.2 hovorí, že komisia may request môže požadovať stanovisko EFSA. Mali by sme sa vrátiť podľa mňa k tomu starému názoru, návrhu, pardon, kde sa hovorí o tom, že EPSA musí byť vždy konzultovaná. A ja už som o tom hovoril aj s pánom spravodajcom Nikolsonom a v tomto zmysle predložíme aj zmeny a doplnenia. Dúfam, že e, sa nám podarí dosiahnuť aj nejakú e, dohodu nakoniec. Dávam teda slovo e, kolegyni Evi. Takže definícia nových e, potravín. Tu sme toho názoru, že e, je to otázka, ktorá sa neustále rozvíja a preto by mohlo byť kontraproduktívne obmedzovať túto definíciu nejak výrazne. A pokiaľ ide o tradičné potraviny, a ten automatický proces, o ktorom sa v texte hovorí, myslím, že toto môže niekedy e, byť nedostatočné na e, zabezpečenie e, toho, že skutočne sa k spotrebiteľom dostanú tie tradičné potraviny v tom pravom slova zmysle. Takže tu treba definovať na primeranej miere bezpečnosť Mm, také, takýchto tradičných potravín. Príkladom je napríklad netolerantnosť na, na glutén. Dnes e, napríklad nie sú dostatočné epidemiologické štúdie, e, ktoré umožňujú overiť e, tento parameter. Okrem toho, E, nahradenie potraviny inou možno akceptovať len, ak to neznamená, povedzme, nejaké väčšie riziko e, a, alebo nejakú nevýhodu. A to treba takisto zohľadniť. Možnosť definovať, či je potravina novou potravinou, e, to by nakoniec malo pripadať komisii na základe vyjadrenia EFSA a nemalo by to pripadať jednotlivým členským štátom, takže tam by mala existovať norma na celoeurópskej úrovni. Potom ďalší bod, ktorý sme identifikovali, to sú kritéria hodnotenia nových potravín. Tu by mal by tu mal byť zahrnutý aj, e, malo byť zahrnuté aj posúdenie životného cyklu a takisto treba zohľadniť ambientálny a sociálny e, dopad takýchto nových potravín. Ďalšie dva body, na ktoré chceme upozorniť, článok 22 e, Tam sa hovorí e, takisto aj o informáciách dôležitých pre zdravie. To, ako je to tu formulované, pre nás nie je priateľné. E, potom zmena doplnenie 88 e, k článku 23 hovorí o určitých parametroch bezpečnosti. Toto, na toto sa nemôže vzťahovať e, pre, priemyselné tajomstvo. To chceme zdôrazniť. A potom odporúčanie EFSA 10% ako prach, to by sme mali zachovať to znamená, všetko, čo to presahuje, bude považované za novú potravinu. Ďakujem vám. A teraz ďalšie vyjadrenia kolegov. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste dodržali časový limit troch minút, aby sme mohli skončiť včas. A začnem tým, že e, dám slovo kolegyne Šelier Pierik. Ďakujem, pán predseda Júci. Ja podporujem e, zmenia a doplnenia navrhované e, pánom Nikolsonom a treba takisto pamätať aj na to, že e, nové e, potraviny predstavujú aj mnohé nové príležitosti. Na to nemožno zabúdať. Takisto treba rozpriť určité e, pochybnosti a neistoty výrobcov Členské štáty aj výrobcovia by mali mať možnosť e, uvažovať o výrobe nových e, potravín a okrem toho treba zohľadniť aj to, o čom sme už e, hovorili pri iných príležitostiach a to, že sú tu aj e, ambientálne aspekty a aspekty zdravia, verejného zdravia. A nové potraviny skutočne musia byť preukazateľne e, bezpečné. Ďakujem. Ja budem veľmi e, stručný, hovorí pán Kaputo, ale musím predsa len sa vyjadriť k niektorým otázkam. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý opäť zaviedol túto kategóriu nových potravín. A máme tu aj otázku právnej istoty, ktorá e, sa teda týka týchto nových produktov, nie všetkých e, potravinárskych produktov. Európska únia totiž e, platí pomerne vysokú cenu za to, že tu má v tejto oblasti právne vákuum a my by sme sa mali e, zamerať na prechodné normy, ktoré sa týkajú nových e, potravín aj produktov z klonovaných zvierat, ale toto by malo nastať až potom, ako sa objasní celá tá nová smernica. A potom sa tu diskutuje o delegovaných aktoch my by sme sa tu v parlamente mali snažiť o to, aby e, sme mali možnosť kontrolovať e, zoznamy e, týchto výrobkov, tak ako sa vytvárajú. A pokiaľ ide o nanotechnológie, kolegyňa Počer, už, kolega Počer hovoril o, už o stanovisku našej skupiny myslím, že by sme e, sa mali prikloniť e, k EFSA, lebo to je tá najlepšia záruka pre spotrebiteľov, v prvom rade pre spotrebiteľov. Máme tu definíciu, ktorá nie je veľmi jasná. E, hovorí sa tu v jednej časti do značnej miery konkrétne, ale myslím si, že toto znenie by sa malo lepšie e, špecifikovať tak, aby sme tu pridali určité referenčné parametre, e, ktoré sú objektívne v prvom rade. Prvotným e, ten, ten základný cieľ určite musí plniť EFSA v koordinácii s členskými štátmi, pokiaľ ide o tieto nové potraviny. No a napokon Mm, ešte e, posledná mm, otázka súvisiaca s e, tradičnými potravinami z tretich krajín. Aj tu e, mm, by som chcel povedať, že by mali byť podrobené analýze rizika zo strany EPSA na začiatku celého postupu. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegyni Gatíny. Ďakujem, pán predseda, a ja sa vyjadrím veľmi stručne. Ja vítam to, že sa tu rozprávame o bezpečnosti nových potravín a že nechávame stranou všetky otázky týkajúce sa klonovania zvierat v chovoch a podobne. Pamätáme si predsa len na eh, to, ako prebiehali eh, rokovania o eh, tejto otázke. A dúfam teda, že sa nám aj v prípade nových potravín nepodarí dostať do slepej uličky ako v tom predchádzajúcom. A preto vítam ten smer, ktorý sme zvolili. Určite treba ešte veľa urobiť v tejto oblasti, tak aby sme dospeli k nejakému spoločnému stanovisku. Toto je ale veľmi citlivá otázka, veľmi citlivá oblasť. A chcela by som predložiť návrh, neviem do akej miery bude priateľný, bez toho, aby ten návrh mal nejaký, nejaké dôsledky pre tú celkovú dobu, ktorú toto všetko bude vyžadovať, lebo by sme to chceli uzavrieť počas talianského predsedníctva. Ale Zajtra totiž e, sa bude konať zasadnutie pracovnej skupiny na rade a bude rokovať o nových potravinách. A je tu e, do e, piatku aj termín na predkladanie návrhov zmiena doplnení. Možno by sa predsa len mal ten termín troška o pár dní, povedzme, odložiť, aby sme mohli zohľadniť aj rokovanie tej pracovnej skupiny, aby sme sa nedopúšťali chýb, lebo skutočne je to veľmi citlivá oblasť a keď sa nebude dostatočne dobre regulovať, tie dôsledky budú veľmi závažné. 24 4 alebo 48 e, hodín podľa mňa e, zásadne na situácii nič nezmení, ale my by sme mohli predsa len to skvalitniť. Ak by to bolo možné, tak by som skutočne sa prihovarala za to, aby sme to tak urobili, aby sme skutočne mohli všetko dostatočne zvážiť a aby sme tie opatrenia brali e, a prijímali už na základe zrelej úvahy. Ďakujem. Ďakujem, pán Paco. Ďakujem. Ďakujem. Ja viem, že už sme na konci dlhého legislatívneho procesu a pokiaľ e, by som sa mal teraz vyjadriť, tak by som sa chcel vyjadriť najmä k princípom tohto nariadenia. Návrh musí rešpektovať princípy subsidiarity. Tu sa to hovorí a hovorí sa tu aj to, že členské štáty nemôžu e, sami sa zhostiť tohto e, cieľa so svojimi vlastnými opatreniami. pretože by sa dopracovali na rôzne e, miery, povedzme, alebo do rôznych e, situácií. Takže tu treba spoločný postup. Ale v niektorých členských štátoch e, už sú napríklad prísnejšie opatrenia než tie, ktoré predpokladá legislatíva Európskej únie. My tu pred sebou máme nariadenie, e, ktoré e, bude záväzné a z toho vyvstáva ten protiklad. Buď teda máme voľný obeh potravín v Európskej únii, a potom teda budú aj určité požiadavky e, na bezpečnosť, ktoré sa musia plniť. A to by e, malo byť primárne aj v rámci tohto nariadenia a potom musí členský štát akceptovať aj to, že požiadavky, ktoré už sú akceptované a ktoré sa už používajú, nemusia automaticky e, znemožniť e, obeh takýchto nových e, potravín. Ako som povedal, to nariadenie je záväzné a preto bude mať prevahu nad vnútorštátnymi právnymi predpismi. A, takže v tomto prípade je dôležitejší voľný pohyb než tie vnútroštátne právne predpisy. Ďakujem a teraz dám slovo komisii, aby sa vyjadrila. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak by som mohol, aby som teda zhrnul, čo, bolo, čo tu odznelo. Prvá v šiestich bodoch, teda prvý bod sa týka klonovania. V, paralelne s návrhom pre nové potraviny sme urobili takýto návrh, tak aby parlament a rada mohli o týchto dvoch, veľkých návrhoch diskutovať zároveň. Teda klonovanie a nové potraviny. A klonovanie, tak ako bolo povedané, je tento, ten text sa pripravuje na rade, ktoré bude zaujímavý pre parlament a je to aj preto, lebo myslíme si, že klonovanie je skôr kontra, viac kontraverznejšia téma než nové potraviny. A keď už pozorujeme túto diskusiu o nových potravinách, tak e, máme pocit, že treba diskutovať trošku rýchlejšie, lebo tu ide o takej tom princípe inovácie, ktorý je dôležitý pre malé a stredné podniky. Niektorí z vás poukázali na to, že prvnež e, bude prijatý text o klonovaní, um, že by ste chceli, aby boli vysvetlené aspekty, ktoré súvisia s potravinami z klonovaných zvierat. Nuž. Ale keďže zatiaľ ešte nemáme text o klonovaní, e, pokiaľ ide o klonované zvieratá, e, mliečne mesové výrobky a podobne, zatiaľ máme len ten o nových e, potravinách, ak by to bola, bola taká požiadavka, tak e, potom by to bolo preskúmané a pre, preverené EFSO. Tak ako viete, podľa toho budúceho návrhu plán je taký, že, že klonované zvieratá budú zakázané. Ale my chápeme, že je potrebné toto vysvetliť potom ďalšia otázka, ktorá sa týka jasnej definície všetkých nových potravín, všetko, čo nie je klonovanie a všetko, čo by mohlo prispieť právnej istote, je vždy vítané. Ale nechceme tu byť príliš e, reštriktívni. Máme tu zoznam produktov, ktoré je treba klasifikovať ako nové potraviny ešte v rámci predchádzajúcej verzie, verzie. Ale napríklad mali sme tu aj problém klasifikovať e, hmyz, napríklad e, škorpión ako celok. Je to nová potravina alebo nie? Nedostatok informácií vedie k právnej neistote, ale v princípe sme za jednoznačnejšie vymedzenia pojmov. pokiaľ ide o prísnejšie lehoty alebo kratšie lehoty, aby niekto mohol rýchlejšie získať povolenie, aby mohol uviezť na trh nové potraviny. Ja viem, že o to žiadate, ale sú tu administratívne požiadavky, eh, je aj otázky, čo súvisia s eh, prekladmi, konzultácie jednotlivých služieb a podobne. Čiže na komisii by sme boli za to, aby sme neskracovali príliš tie lehoty. pretože to nám zabrání možnosti detailne preskúmať eh, produkty. A potom ďalšia otázka, eh, že EFSA hovorí o 10% vo svojom vedeckom eh, stanovisku, ale podobne ako Američania, Kanadenia, Austrálenia, my tiež sme konfrontovaní tou nemožnou situáciou posúdiť toho, že či e, e, nejaká zložka obsahuje viac ako 50 nanočastíc. A tých 10 o ktorých dnes hovoríme, to nie je realistické. My to iste lutujeme, pretože pre potraviny ten 10-percentný prach, osobitne v prípade označenia, to je nevyhnutný prach. Ale pokým ešte laboratórne techniky nie sú schopné určiť, že či to bolo 10, 20 alebo 30, koľko percent nanočastíc alebo nanolátok v jednotlivých potravinových zložkách, tak si nemyslíme, že je možné povedať, že to je uspokojivá situácia a ale v budúcom, budúcich tých delegovaných aktoch, ktoré my navrhujeme, tento prach, ktorý je v súčasnosti 50 by mohol byť preverený, preskúmaný v dôsledku nového vývoja, nových technológií a až, alebo až dokým nebudú nám povedať veci, že my sme schopní jasne diagnostikovať 10, 20, 30 a podobne. A v takomto prípade už budeme pripravení znížiť prach, pred, to, že chápeme obavy spotrebiteľov o to, že chcú byť informovaní. A či to je 10, 20, 30 my predovšetkým chceme bezpečnosť. A prach je prahom pre označovanie, nie pre bezpečnosť. A ten piatá vec sa týka ochrany údajov. My si myslím, že to by malo byť v súlade s ustanoveniami ktoré sa týkajú e, sťažnosti. E, Myslím si, že by tam nemalo oba podozrení, pretože to musí byť všetko jasné. Nechceme nejakým spôsobom poškodzovať priemysel, aby tu boli dve, e, dva typy legislatívy. Jasne, že musíme byť opatrní, lebo chceme na jednej strane podporovať inovácie a patenty, a chceme ich chrániť, ale na druhej strane musíme zabezpečiť e, podnikom, aby mohli e, vyvíjať nové produkty. Takže tu treba postupovať obozretne. A napokon delegované akty. Ako viete, v budúcej komisii, ktorá bude ustanovená čoskoro, tak bude parlament zapojený oveľa viac do prípravy delegovaných aktov. budete mať možnosť väčšej účasti ako parlament pri príprave delegovaných aktov komisie. Môžete to robiť už aj dnes, ale v budúcnosti budete mať väčšie možnosti, to znamená, že budete popredvedieť, čo bude zámerom komisie. Čo vám poskytne väčšie príležitosti vstúpiť do procesu alebo reagovať, ak sa vám nebude pozdávať niektorý z navrhovaných delegovaných aktov. Napokon, pán predseda, ja by som to chcel uzavrieť tým, že budeme úzko spolupracovať s pánom Nikolsonom a ostatnými tými spravodajcami, tak aby sme zabezpečili, že táto správa sa um, rýchlo bude rýchlo postupovať a aby sme dosiahli dohodu s radou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže asi dáme eh, ehm, Mm, potom aj slovo komisii e, kvôli niektorým technickým aspektom. A teraz dávam slovo kolegovi e, Nicholsonovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Si to uvedomujem, že už sme prediahli čas. Ale viem, že to je čisto technická správa a viem, že niektorí poslanci predložili určité otázky. Hádam, niektoré by sa mali prediskutovať e, potom na Eh, jednotlivej úrovni odborníkov, keď budeme mať všetky poznávacie návrhy k dispozícii. Ja som trošku uh, sklamaný z, na, do, z tých z problémov súvisiacich s nanotechnológiami, pretože keď pôjdeme potom na um, s, v rámci spolurodovania, keď sme hľadali nejaký, ký, Eh, nejakú dohodu, tak neviem, keď sa nevedia dohodnúť ani na rade, tak možno my by sme mali vniesť nejakú odvahu, aby sme sa konečne mohli dohodnúť. Ale nemám, nemám celkom jasné predstavy, ako to máme dosiahnuť, tieto nanootázky, ale mali by, to, mali by sme to nejakým vyriešiť nejakým správnym spôsobom, pretože je to mimoriadne dôležité ale vy ste tiež žiadali, či nemôžeme predlžiť ten termín. Ja som tiež v rukách ostatných, ja by som tiež možno, že niečo predlžil, ale mne sekretariat poradilo, že keď eh, už eh, neuzavrieme, keď by sme to predlžili termín do pondelka budúci týždeň, keďže každý cestuje do Štrasburgu, nebudem diskutovať o tom, čo s tomto súvisí, ale keďže ideme do Štrasburgu, tak prakticky stratíme ten čas, ktorý a nebudeme vlastne mať dispozícii preklad na čas, aby sme mali v pondelok v Štrasburg, na Domom výroji Štrasburg, aby sme mohli už s prekladmi k dispozícii o tom hlasovať. Takže ja by som tiež bol radšej, keby sme mali viac času, ale vyzerá, že je dôležité, aby sme už hlasovali v Štrasburgu. Takže chcel by som vás požiadať, aby ste toto chápali. A myslím, že počas tejto práce jednoducho budeme musieť trošku viac pracovať a všetkým by som chcel poďakovať za všetky príspevky. Ďakujem aj komisii. Um, teším sa na spoluprácu s deňovými spravodajcami. A verím, že bude v budúcnosti dobre, keď dostaneme pozmeňujúce návrhy a uvidíme, kde dosiahneme kompromis. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie, James. Ďakujem, James. Takže teraz ten kalendár. Ten časový harmonogram, ako som povedal, bude veľmi ťažké skutočne e, stihnúť preklady zmien a doplnení včas na tie nadchádzajúce stretnutia, pretože E, máme e, týždeň v Štrasburgu a a v tom prípade je oveľa ťažšie všetko završiť a zaslať preklady. Takže ten kalendár E, je tento 17. októbra, kde o 10. E, e, lehota pre zmeny a doplnenia, potom stretnutie výboru 5. 6. novembra pre vyhodnotenie zmien a doplnení, potom hlasovanie v výbore ENVY a to je mimoriadne zasadnutie nášho výboru 24. novembra v Štrasburgu. Takže tým sme dokončili rokovanie o jednotlivých programoch dnešného, jednotlivých e, bodoch dnešného programu a môžeme e, považovať túto e, časť zasadnutia za uzavretú a budeme pokračovať zasadnutím koordinátorov. Ďakujem vám.